Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto rappresentante e vicepresidente. Mili kolegovia, rád by som privítal vysokú predstaviteľku a podpredsedničku komisie. Je na mieste, je tu presne, takže nemôžem k tomu nič viacej povedať. Vítam vás všetkých na tomto stretnutí ktoré po druhýkrát je špecifickým dialogom s pani Ashton, ktorá k nám prichádza aj pri iných, menej formálnych príležitostiach, ale vždy je to plodná diskusia, takže pod Lisabonskou zmluvou Barona sa to uznáva, nám dáva veľkú zodpovednosť a musíme zmeniť, obnoviť a inovovať naše pracovné postupy. Takže logistika, finančné zdroje, v ktorých ona môže konať. Takže ako som už povedal, náš výbor a celý tento parlament ju podporuje v jej snažení vytvoriť vonkajšiu službu EÚ. ktorá mm, vlastne pokrýva fungovanie jej činnosti na medzinárodnej scéne, fungovanie schopností stretávať sa alebo splňať eh, tie nádeje, ktoré do nej vkladáme v mene nás všetkých. Takže teraz sme vo fáze, kedy musíme robiť ďalší krok v našich vzťahoch. Musíme vytvoriť e, plodný politický dialog, pokiaľ ide o úlohu únie, priority vonkajších krokov na medzinárodnej scéne a priority ktoré budú usmerneniami pre to, čo robíme a samozrejme aj nástroje potrebné pre to, aby sme sa dopracovali k týmto cieľom. To je teda veľmi závažné a podľa mňa sa zhodneme e, s mm, pani Ashton, že dnes by sme sa mali sústrediť v, mm, v rámci možností na tieto prioritné témy, ktoré majú určité limity a musíme sa na ne pozrieť špecificky. Takže situácia v Afganistane, Pakistane, aké, aká politika tu bude na strane Európskej únie, Irán a tiež mierový proces na Strednom východe. Zdá sa mi, že toto je jeden zo zásadných bodov a aj včera teda to bolo bodom diskusie na Rade ministrov. Mm, tu by som sa chcel zmieniť aj o africkom rohu, prepojenia so strategickými partnermi. To je naozaj téma, ktorá je vám veľmi blízka nám taktiež. Myslím, že nič už netreba dodať, takže slovo dávam pani Ashton a diskusia bude potom. Ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem pekne, pán predseda. Som rada, že som znovu späť v AFETE dnes popoludní. Vždy som hovorila, že je dôležité mať pravidelnú výmenu názorov a príležitosť, mm, ktorá sa tu pre mňa vytvára, aby som si vypočula obavy poslancov a tohto výboru. Je to pre mňa príležitosť eh, viacej preskúmať prácu, ktorú robíme budem stručná, pretože ma zaujíma dialog, ale chcela som sa dotknúť niektorých kľúčových špecifických oblastí, ktoré naznačil pán predseda a ktoré vás budú podľa mňa najviac zaujímať. Keď som začala, tak som hovorila o troch prioritách. Prvá z nich je vytvorenie vonkajšej služby. Teraz sme vo fáze a chcem poďakovať e, poslancom za podporu a usmernenia za pomoc. Teda prichádzame do etapy, kedy táto e, služba bude operatívna a druhá priorita bude susedstvo. Myslím, že zo pár kolegov sa chce pozrieť na túto oblasť ale chcela som sa sústrediť aj na túto vec, pretože mm, bola som na Ukrajine, bola som v Rusku, v Západnom Balkáne, v Egypte, na Strednom východe a východné mm, partnerstvo, čo skoro teda bude ministerstvo stretnutie na tému východné partnerstvo, čiže táto susedská politika Srbsko, Kosovo, rozhodnutia výboru pre všeobecné otázky, vyslať odporúčania komisie. Toto je dôležité pre Srbsko. Keď sa pozrieme na Kosovo, tak pokrok smerom k liberalizácii víz, tu sa dosiahol pokrok a to je tiež dôležité. A viem, že niektorí poslanci strávili veľa času na Západnom Balkáne, zvlášť v Srbsku a v Kosove v poslednej dobe. Tre... Takže strategickí partnery, ďalšia priorita a to je pre mňa naozaj zásadné, aby Európska únia určila sama pre seba, ako vidí tieto budúce vzťahy Sama som stravila veľa času v diskusiách s našimi partnermi, s pani Clinton v USA, s Dybin Wolf eh, na návšteve v Číne koncom augusta a tiež minister zahraničných vecí Yang, Sergej Lavrov v Ruskej federácii, s ktorým sa stretávam eh, často a pán Krishna z Indie ako aj premiéry a ostatní, ktorí som naštívila. Hovorili sme o ďalších aspektoch e, vojenských, e, boj proti terorizmu a podobne. Niekoľko kľúčových bodov k týmto strategickým partnerom. Naši partneri všeobecne majú jasnú predstavu o tom, čo očakávajú od týchto vzťahov z EÚ e, ale vo svete, ktorý je mm, po Lisabone, máme príležitosť hovoriť jasnejšie, efektívnejšie v tom, čo my si myslíme, že chceme získať z týchto partnerstiev. Takže e, jeden z takých projektov, ktorý sme začali, je pozvanie hlav e, vlád, aby sa stretli a pracovali na uh, myšlienkách e, tohto strategického partnerstva, na vzťahoch, ktoré chceme s nimi formovať e, dlhodobo a do budúcnosti. Pokrok v tejto oblasti bude na decembrovom samite e, prediskutovaný a veľmi ma zaujíma, pán predseda, aby dnes členovia AFETu sa možno budú chcieť sústrediť na rozličné strategické partnerstva alebo aspekty ako um, toto partnerstvo v budúcnosti bude vyzerať. E, tiež Afganistán, Pakistán, bola som v Kábule v júli, bola som na konferencii, kde sa hovorilo o nových prioritách. E, stretla som sa s prezidentom Karzajom a jasne som povedala, že v prvom rade Európska únia uznáva, že je to dlhodobá práca, ktorá sa musí urobiť a potom, že je zásadné, aby sme E, zaangažovali celú spoločnosť, hlavne ženy. A v ráno, e, v ráno počas tej konferencie som sa stretla s Hillary Clinton, hovorili sme o celej škále veci, ktoré sa týkajú žien, mikrofinancií, hospodárskeho rastu, vzdelávaní, um, pretože to bolo pred voľbami, ktoré sa mali uskutočniť. Tieto ženy boli podľa mňa veľmi zamerané na budúcnosť Afganistanu a je dôležité, aby sme pokračovali vo vysielaní posolstva, že oni musia byť súčasťou tohto procesu v budúcnosti a viem, že viacerí ľudia tu vedia veľmi veľa o Afganistane a určite sa k tomu v budúcnosti vrátime. K Pakistanu nedávno uh, som spolupredsedala organizácii priateľov Pakistánu a bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako, 17, ako rozličné sektory sa snažili definovať to, ako čo najlepšie využiť zdroje medzinárodného spoločenstva aj vlastné zdroje, aby vyriešili nielen situáciu po povodniach, ale aj hospodársky rast, ktorých oni chcú dosahovať. A samozrejme, e, Európska rada prijala rozhodnutie o tom, čo by sme mohli urobiť v oblasti obchodu, čo je zvlášť dôležité pre túto krajinu. Reakcia Pakistanu a oni by chceli, aby som toto vyjadrila pred Európskym parlamentom, bolo, že toto má veľký význam a je to veľmi, veľmi dôležitý krok v mene EÚ na podporu tejto krajiny nie len v strednodobom hľadisku, ale aj do budúcnosti. Stručne sa zmiením o mierovom procese na Strednom východe, kde vždy netrpezlivo očakávame možný pokrok. Moje pravidelné kontakty so, so senátorom Mitchellom e, dokazujú, ako veľmi aktívne sa angažuje s Izraelcami aj s palestínčanmi na hľadaní riešenia súčasného zabloko- súčasne zablokovanej situácie. Stretla som sa súkromne aj s prezidentom Obasom, premiérom Fajedom a premiérom Netanyahu a samozrejme so senátorom Mitchellom. A je mi jasné, že ešte stále je tu skutočné želanie napredovať. Ak sa nám podarí nájsť eh, nejaké riešenie moratória Naša pozícia je jasná pri každej návšteve, pri každom telefonáte. A včera som diskutovala o týchto veciach s jordánskym ministrom zahraničných vecí. Zohrávame dôležitú úlohu v podpore snahy aby kvarteto bolo zaangažované. Snažíme sa napredovať e, v jazyku, v e, ktorom sa zhodneme v celej EÚ. Podporujeme budúcnosť rast palestinského štátu a možnosť plnej angažovanosti v eh, procese mierových rozhovorov v budúcnosti, ale potrebujeme samozrejme viac takýchto rozhovorov, angažovať sa nielen s nimi, ale aj s medzinárodným spoločenstvom. Stredný východ, to znamená Libanon eh, a na Rade pre zahraničné veci sme hovorili o tom, ako nájsť stabilitu, ako podporovať túto stabilitu a to, čo povedal generálny tajomník OSN, pokiaľ ide o špeciálny tribunál, tribunál. Kolego budú, bude zaujímať aj Irán a viete, že som formálne poslal list doktorovi Jalilimu, čo je môj rezortný kolega a navrhla som, aby sme začali hovoriť v novembri vo Viedni, takže vždy je tu taký, takáto možnosť Dôležité je vytvárať tlak a potom sa snažiť o dialog, aby teda bolo jasné, a že chceme takýto dialog e, v maximálnej možnej miere, no ale samozrejme balíček dohodnutý na Rade pre zahraničné veci obsahuje opatrenia, aby sme náš tlak zachovali rovnako silný. Stretol som sa s pánom Abodim, e, je to laureát Loberovej ceny, veľmi aktívne sa angažuje v oblasti ľudských práv, veľmi impresívna dáma, s ktorou máme stále kontakty a posledná téma, o ktorej budeme hovoriť podrobne, e, čo sa deje na Somalskom pobreží, misia Atalanta a ešte dôležitejšie komplexný prístup v riešení piráctva na tomto pobreží. Bola som v Afrike na mojej druhej regionálnej návšteve. Spolupredsedala som stretnutiu o tom, ako africké líderstvo zabezpečí to, že tu bude stratégia pre Somálsko. My podporujeme tento región, pracujeme s OSN. Po druhé, musíme e, podporovať e, otvorenosť e, námorných líniek pre obchod. Sú tu potravinové programy, aby sme poskytli potraviny tým, ktorí to najviac potrebujú, aby sme umožnili týmto štátom bojovať efektívnejšie proti pirátstvu na svojich pobrežiach. Myslím, že to, pán predseda, je takým zhrnutím všetkých tém, o ktorých môžeme dnes diskutovať. Sme veľmi aktívni a keď sa vytvorí táto vonkajšia služba, bude to ešte lepšie. Ale viac ako čokoľvek iné, e, vonkajšia služba bude mať delegácie priamo v teréne a to je dôležité pre túto prácu, aby ľudia na celom svete e, s nami spolupracovali a za to im musíme poďakovať. Grazie Direi che possiamo iniziare il dibattito con l'auspicio. Ďakujem, myslím si, že môžeme začať našu rozpravu, ktorá dúfam povedie k zaujímavým úvahám a poskytne mnoho podnetov pre vašu veľmi cennú prácu. Najprv koordinátori. koordinátorom, myslím, môžeme dať 3 minúty. Najprv sa, pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani Ešten za jej prítomnosť dnes. Neviem, či vám môžeme odovzdať kyticu kvetov, ako v pléne sme urobili, ale každopádne sme vám vďační za prítomnosť Tešíme sa na hlasovanie, e, tešili sme sa e, pri hlasovaní o zahraničnej službe minulý týždeň v pléne a dúfame, že čo skoro budete žiariť e, v službách Európskej diplomatickej službe. Mám otázku na Kubu. Rada sa rozhodla, že nezmení stanovisko ale boli, bolo by možno sondovať, e, pokiaľ ide o zblíženie. Otázka na vás. Zdieľate názory vašeho predchodcu, ktorý tvrdil pán Solana, že kubanská vláda musí podniknúť viac, než len prepustiť politických väzňov. A minister e, zahraničných vecí Kuby povedal, že EÚ by sa mala sústrediť na svoje vlastné problémy. Nemôžem si e, predstaviť, že by bolo zblíženie v takejto situácii. Chcem vám pripomenúť, čo povedal pán predseda na začiatku stretnutia, že na základe e, no, e, nových zmluvov by sa mal parlament viac zapájať. Poznáte najnovšie uznesenia, ktoré prijal e, parlament ku Kube po smrti e, Orlanda Zapatu. Okrem toho sa hlasovalo e, v rozvojovom výbore a výbore pre zahraničné veci a, a udelila sa Sacharovová cena. Čo by ste chceli, pani Ešton, podniknúť, aby tu uh, mohol si laureát uh, prevziať Sacherovovú e, cenu, aby mohol vycestovať svojej vlastnej krajine. Ďakujem. Ďakujeme, pán Franka aj za to, že ste sa držali vy, e, vy, vyhraneného času. Nech sa páči, pán Vigenin. Ďakujem, pán predseda. Vítajte vo výbore, pani Ashton. Dobre, že sme už pri rozvoji politík od pôvodného cieľa a e, rozvojania štruktúr, a preto je dobré vás tu vidieť Mám strategickú otázku k strategickým e, partnerstvám. Možno by ste mohli načetnúť váš názor, na akej báze by mali stať tieto partnerstva. Mnohí z nás, mnohé krajiny, ktoré sú diskutované, sú, je jasné, že sú to partnery, ktorí by mohli byť partnerskí. Je však medzi tými krajinami veľa rozdielov Možno by ste nám mohli povedať, aké sú ciele po Lisabone Európska únia by mohla zohrávať inú úlohu, mohla by v mnohých otázkach byť vodcom, ale možno otázka, čo by sme chceli dosiahnuť týmito strategickými partnerstvami. Budú to určité, je to určité úsilie o vytvoriť nejakého nového poriadku, alebo je to len otázka pragmatického prístupu? otázka dosahovania lepšieho obchodného prostredia pre investície. Možno hovoriť o spoločných hodnotách, alebo môžeme mysleť len na spoločné ciele. Môžeme mať spoločné ciele s nimi všetkými, či takéto veci. To, to je len taký brainstorming, ktorý je potrebný tu v tomto výbore, ale aj všeobecne v EÚ. Dôležitý je samozrejme váš názor ako um, podpredsedkyne komisie a vysokej predstaviteľky. A ďalšia otázka sa týka uh, dialogu Srbsko-Kosovo. Za to ste tiež zodpovedná. Ako vnímate vývoj alebo začiatok tohto dialogu po kolapse vlády v Kosove, nových voľbách? Ako vidíte proces? Je k tomu nejaký harmonogram? máte plán smerom k tomu, ako pokračovať v tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá, najmä vo svetle nedávnych rozhodnutí rady k žiadosti Srbska o členstvo. Ďakujeme pán Vigenin. Teraz pani poslankyňa Nejc na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pani vysoká predstaviteľka, tu medzi nami. V prvom rade vám chcem poblahoželať e, k dvom vynikajúcim vymenovaniam na špičke Európskej diplomatickej služby. Myslím, že sú veľmi správne. A e, chcem vám tiež poblahoželať osobne aj za dosiahnutie dohôd e, z vylepšení základných textov, takže služba bude môcť začať fungovať na čas a slúbili ste nám, že sú tu otázniky, takže um, blahoželáme k 1. decembru. Európska susedská politika, no už včera sme mali dlhú, dlhú výmenu názorov s vašim kolegom Fülem k téme a, vy, a on spomenul, že jed, jedna z vašich obáv sú e, zmrazené konflikty. Mohli by ste nám povedať, či máte na, v pláne nejaké špecifické kroky na, s cieľom odblokovať tieto konflikty a prísť s riešeniami, ktoré by som si váhil, e, ktoré by sme si mohli vážiť. Pokiaľ ide o Afganistán, myslím si, že je na čas začať veľmi tvrdo rozmýšľať nad ukončením vojenskej časti týchto uh, operácií a mali by sme čoraz viac si uvedomovať, že, to, že to nebude vojenské riešenie, ktorý ten, ktoré ten konflikt vyrieši. Treba to dosiahnuť naopak politickými spôsobmi. Neočakávam, že e, nám poviete všetky tajomstvá k tejto veci, ale diskutovať začať musíme. K Blízkému východu všetci by sme asi chceli nejaké riešenie, ale mám otázku. Máte kontakty, asi áno, aké kontakty máte s vodcami Arabskej ligy, Islamskej konferencie a všetkých týchto susediacich krajín, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regióne a ktoré by mohli prispieť k mierovému e, riešeniu. Ďakujem. A teraz pani poslankyňa Lunaček na 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani e, e, ministerka zahraničných vecí, dovolte, ja vás budem volať takto, hoci aj môžem použiť slova, ako chcem. Neopravujte ma, kolega Tenok. Pani ministerka zahraničných vecí, som tu aj s tými, ktorí vám poblažali aj nám samotným, že sa nám podarilo dohodnúť, že sa nám podarilo spustiť diplomatickú službu k 1. decembru a to je niečo, čo e, si e, treba určite vážiť. E, pani kolegyňa Brantner pôjde hlbšie do tém, ktoré považujeme za dôležité, a to je vytváranie mieru a tak ďalej. Chceme od vás počuť, ako by ste v tejto veci postupovali. Ako spravodajkyňa pre Kosovo e, by som sa chcela spýtať na dve veci k západnému Balkánu. Jedna vec je liberalizácia víz, začiatok stratégie k vízam, a potom Kosovo. Našťastie rada dala zelené, zelenú včera Srbsku na rozbehnutie prístupového procesu. To je rozhodujúce, že teda komisia, aby komisia tiež e, vytvorila stratégiu a cestovnú mapu pre Kosilu. Bosna a Albánsko v najbližších týždňoch dosiahnu e, slobodu, slobodu pohybu. Jediní, ktorí nebudú môcť cestovať, slobodne sú kosovčania. Dokonca ani nevedia, aký je tu harmonogram. E, sú tu rôzne dohody, legislatíva, readmisné zmluvy. To všetko urobili. Pred letom sa hovorilo, že by to mohlo byť v septembri, ale teraz ešte neexistuje ani len stratégia. Kedy dostanú vízovú stratégiu? Čo robíte? A druhá vec, to je dialog. Viem, že v Kosove je teraz ústavná kríza, ale dialog je niečo, čo by nemuselo mať problémy kvôli tomuto. Akú štruktúru tu vnímate, kedy by sa to mohlo rozbehnúť, aké hlavné témy by mohli nastúpiť. Ak e, posledná vec, e, mierový proces na Blízkom východe, tento týždeň ma veľmi šokovali správy na Euronews a inde o protestoch v Izraeli od a, izraelských Arabov. Protestovali proti novému zákonu, ktorý by od každého, kto by chcel byť e, občanom štátu, aby vyhlásil loajálnosť k, k izraelskému k e, židovskému štátu. E, aké sú vaše postrehy k tomu? Je to niečo, čo bolo súčasťou vašich diskusí s Izraelčanmi? Ďakujem. Ďakujeme pani Lunáček. A teraz e, prejdeme k trom koordinátorom a jednému podpredsedovi. Prvý podpredseda dokonca, pán Provera, nech sa páči. Otázka k Somálsku. Od roku 2007 komisia investovala 137 miliónov eur na podporu vojenskej misie Africkej únie s cieľom stabilizovať krajinu Napriek tomu, a to nepočítam ani len pri, ešte príspevky európskych krajín EÚ, účinnosť týchto vojsk je pri najmenšom skromná. Keď si uvedomíme, že prechodná vláda kontroluje letisko, prezidentský palác a spojovaciu cestu medzi týmito dvoma miestami, výsledkov je, že e, milícia v podstate kontroluje Mogadišo, a takisto sa rozširuje do ďalších častí Somálska, čím pádom destabilizuje celý africký roh. Jediným bezpečným a stabilným e, miestom je, to je Somaliland, kde e, medzinárodné spoločenstvo dlhé roky ignorovalo. Snažili sme sa však nájsť dobré vzťahy medzi jednotlivými e, kmeňovými klanmi. Došlo tu k demokratickým a nenásilným prezidentským voľbám. V svetle toho, čo tvrdí ministerstvo zahraničných vecí e, USA, ktoré sa snaží nadviazať spoluprácu so somalskou vládou. Aký je postoj EÚ? Čo plánuje EÚ? A nedomnievate sa, že by bolo dobré hospodársky či politicky investovať do Somálska? tak, aby bola zaručená stabilita pre somalské obyvateľstvo. Bez toho, že by sme museli organizovať tiahle a nákladné konferencie, ktoré zvyčajne sú organizované v susednej Kenii, ale neviedli k výsledkom. Ďakujeme, pán podpredseda, a nech sa páči na 3 minúty pán Tanok. Chcem vás eh, privítať, pani podpredsedkynia komisie, vysoká predstaviteľka. Eh, chcem vám poďakovať za vaše výdobytky pri budovaní tejto služby. Viem, že to bude zložité, ale v tomto šetrnom období určite budete môcť na európskej úrovni ísť príkladom. Dve otázky eh, k Afrike. Južný Sudán je prvá vec a referendum za nezávislosť Južného Sudánu. Pravdepodobne jeden z ministrov v južnej vlády sú tu obavy e, e, e, Myslím si, že pred pár týždňami sme mali veľmi dobre s vašou zmocnenkyňou pre túto krajinu veľmi dobre vymenovať. Mohli by ste nám povedať, čosi k tomu, že EÚ a členské krajiny sa tvrdo postavia proti prípadnému odkloneniu od tohoto procesu. Ako to vyzerá s možnosťami pozorovať e, misiu, e, pozorovať e, referendum voľby, voľby a tak ďalej. Druhá otázka už bola spomenutá, to je Horn Africký, Africký roh, a misia Atalanta, prechodná vláda, sotva vládne, čo je len v hlavnom meste. Mohli by ste nám povedať aspoň jednu oblasť stability, kde by e, sa mohli udržať e, um, zástupcovia demo, demo, demokracie, teda bývalý, bývalý britský protektorát Somaliland. Mohli by ste sa pozrieť na spôsoby uh, blízke k uznaniu toh, tejto oblasti, pretože v 60. rokoch na týždeň to bol vlastne už štát, takže by šlo o druhý krát uznanie a mohlo by sa dať tejto krajine viac podpory a určite by to stabilizovalo africký roh. A teraz eh, k západnému Balkánu som spravodajcom pre Čiernu horu je to e, úspešný príbeh, bol som tam pred dvoma týždňami a chcem vám poblahoželať k vytvoreniu e, rozhovorov medzi Kosovom a Srbskom a osobná poznámka, ja dlhodobo podporujem také imaginatívnejšie predstavy pre finálne riešenie hraničnej otázky, čo si ako medzi Izraelom a Palestínou. Verím, že kosovská hranica by nemala byť vtesaná do kameňa. Myslím si, že Kosovo by v budúcnosti e, mohlo byť akýmsi Tajvanom v Európe, kde polovička OSN alebo ho neuznali a v našom prípade 5 krajín EÚ neuznalo. Je to aj veľký, e, veľká, veľké zaťaženie našich daňových e, poplatníkov. 200 miliónov eur ročne pre EULEX, KFOR, UNMIK a všetky tieto jednotky Pritom tu nie je uniková stratégia. Veľmi dobrí odborníci v teréne. Ako vnímate možný postup e, nad rámec e, rokovaní medzi, e, pod vašim vedením medzi Srbskom a Kosovom? Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Luzing na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Ešton, za možnosť, že môžeme viesť takúto diskusiu aktuálnych dôvodov by som chcela poukázať na eskaláciu v západnej Sahare. Pani Ešton, chcela by som vás požiadať o krátke stanovisko k situácii. Už týždne údajne podľa médií asi 40 tisíc ľudí približne protestujú proti marockej okupácii, zdržajú sa v stanovom tábore. Takýmto spôsobom chcú poukázať na neznesiteľné životné podmienky a chcú sa takto brániť voči e, ťaženiu prírodných zdrojov v západnej Sahare zo strany Maroka. Toto považujeme skutočne za zúfalý výkrik. Je tu snaha prebudiť medzinárodné spoločenstvo a EÚ. Poslednú nedelu sa eskalovala situácia, marockí policajti zastrelili jedného človeka, ktorý išiel, ktorý bol práve na ceste do tohoto tábora. Bolo zranených ďalších sedem ľudí, ktorí túto osobu sprevádzali. Európska únia sa definuje ako bojovníčka za ľudské práva, pričom ale úzko spolupracuje s Marokom. Maroko protiprávne obsadilo e, túto oblasť a nesie zodpovednosť za situáciu ľudí tom regióne. Chcela by som sa spýtať, ako by mohla reagovať podľa vás Európska únia, ako mohla prispieť tomu, aby e, zavraženie tohoto mladého človeka nezostalo ne, nepotrastené. Čo plánuje vykonať Európska únia? Ako chce reagovať na túto, na túto eskaláciu nás, násilia? Vykoná EÚ alebo podnieti nejaké vyšetrovanie, aby zodpoved- ľudia, ktorí to zodpovednosť boli zobraní na zodpovednosť? a ako chcete v budúcnosti spolupracovať s Marokom. Ovplyvní to aktuálnu spoluprácu? No a ďalšia otázka sa týka Somálska, EUTM, ako aj tá misia, ktorá sa snaží dosiahnuť mier v Somálsku, spolupracuje so skupinami, ktorým sa vytýkajú ťažké vojnové zločiny ako TFG. To sa týka aj viacerých organizácií. Údajne rekrutujú tieto organizácie detských, detských vojakov. Niečo podobné robia aj etiópske, uganské ozbrojené sily. Okrem toho sa porušuje zbraňové embargo voči Somálsku. Rekrúti, ktorí boli vycvičení, potom prešli k opozícii, prešli k TFG alebo stali sa súčasťou milícií UNTM, e, potom zmenila jeden tábor, upravila ho na e, letisko, sú tam mnohé vážne príklady. Chcela by som sa spýtať, ako je to, e, či je to v súlade podľa vás politiku ľudských práv EÚ. Ďakujem pekne pani Lösing a teraz dostanú slovo ďalší rečníci. Respektíve najprv dáme slovo pani vysokej predstaviteľke, najprv mohla reagovať na otázky, musím potom uzavrieť aj zoznam rečníkov, takže žiaľ ďalšie žiadosti o vystúpenie už nepríjmam. E, ďakujem pekne, mám predsa, koľko mám času? Á, dobre, dobre, môžem vás ubezpečiť, že nebudem hovoriť dlho. Dobre, chcel som sa iba uistiť. Chcem sa spýtať za tieto otázky. Ja som očakávala, že to bude rozsiahlejší zoznam otázok ako to, čo som načrtnal na úvod. Uh, Chcem sa poďakovať všetkým aj pánovi Zalafrankovi. Čo sa týka Kuby, to, čo sa povedalo na rade a čo je dôležité v tomto kontexte, je to, že mali by sme mať určité obdobie, kde budeme sa, povedzme to, zamýšľať v obdobie reflexie, budeme pozorovať situáciu a Nemecko na rade povedalo, že spravíme takú sondáž. To znamená, že budeme veľmi ticho diskutovať o niektorých témach. To neznamená, že stanovisko sa zmenilo. To nie. A keď sa zaoberáme tým, čo povedal aj môj predchodca, že to nie je dostačujúce, áno, to je pravda. Dôležité, aby sme uznali, že aká je situácia pri pánovi Farinásov, dôležité, aby mohol prísť medzi nás a ten celkový pocit je, že mali by sme teda sledovať tú situáciu a sa zamýšľať, nebolo to nič viac. Pán Vigenín, ďakujem pekne za vaše komentáre, ktoré sa týkajú strategického partnerstva. Samozrejme, nachádza sa to v revízii, aké sú naše názory, aká je úloha. Máme množstvo strategických partnerov, teda EU a Európska komisia, to vlastne takto popísali. A, a máte pravdu, každý z nich je úplne iný čo sa ja budem snažiť spraviť, je, že budem sa zasadzovať za všetkých, budeme sa snažiť vytvárať tie vzťahy, formovať. Tak čo sa týka USA, Ruska, Čína, Indie, sú to, tak povedať, veľko, veľmoci alebo potenciálne veľmoci v tomto svete. To znamená, že musí tu byť aj možnosť eh, budovať politické a hospodárske vzťahy a zároveň sú to potenciálne naši veľkí partnery pri niektorých našich aktivitách. Napríklad spomenieme Pirátstvo a Atalanta, kde spolupracujeme s Ruskom, Indiou, Čínou. Takže je to taká určitá kombinácia toho, čo by sa malo riešiť bilaterálne. A akorát to riešim dávim 27 štátov a musíme sa všetci nad tým zamýšľať, musíme si klať otázku, čo má byť centrom týchto vzťahov a potom ako chceme zabezpečiť to, aby sme posilnili vzťahy aby to fungovalo obidvomi smermi. Ja si myslím, že dôležité je mať jednotné európske stanovisko a to znamená, že bude to taká kombinácia hospodárskych vzťahov, politického dialogu a posilnenia vzájomných vzťahov a zároveň tu bude schopnosť e, otvárať veci, ktoré sú závažné, ako napríklad ľudské práva, demokracie a tak ďalej. A potom sa budeme zabrať aj úlohou týchto štátov e, vo svete a budeme to spoločne riešiť. Čo týka Kosova a Srbska, k tomu sa ešte dostaneme. Chcel by som to tak blokovo zodpovedať. Vy ste sa pýtali na dialog a harmonogram. Pani Nejc, ďakujem pekne za tie pekné slova. A e, tie dve vyvinovanie, ktoré sme spravili, to je, bola výborná vec. Som veľmi rada, že chcú medzi nás pridať, chcú pomôcť ESV, čo je na tzv. zmrazené konflikty. To je veľká súčasť našej práce, aby je to napríklad z Transnestersko a musíme tam viesť e, diskusie na príslušnej úrovni. Dôležité je diskutovať aj s Sergejom Lavrovom, ruským ministrom zahraničných vecí a s Moldavskom. Toto je veľkou súčasťou našej práce a snažíme sa riešiť e, konflikty, snažíme sa prechádzať konfliktom, posilňovať mier a na tomto budeme pracovať. Čím viac nás bude, tým lepšie. Čo sa týka Afganistanu, ja nie som zodpovedná za vojenské akcie v Afganistane, som zodpovedná za to, aby sme tam mali dobrú civilnú misiu, teda policajnú misiu. E, snažíme sa tam podporovať rozvoj, chceme, aby tam bolo bezpečno, aby sme prispeli, a e, pomohli ľuďom v Afganistane, aby to mali lepší život a to je moja úloha. Čo sa týka kontaktov, ktoré máme, čo sa týka Arabskej ligy, Jordánska, Egypta, snažíme sa so všetkými nadväzovať vzťahy, snažíme sa podporiť mierový proces na Blízkom východe. Potom pani Lunáček, mierový proces, ono to je veľmi dôležité. Kríz, e, krízový manažment, to je všetko dôležité. To je vlastne to jadrom toho, čo robíme. To nie je iba nejaké oddelenie, to nie je iba to, čo robí v Pakistane alebo niekde inde. 135 delegácií a povedal som to uh, už tu v parlamente, že viac ako 100 štátov bude trpieť klimatickými zmenami, musíme zabezpečiť bezpečnosť na svete, musíme sledovať to, čo sa deje v kľúčových častiach sveta a my tu môžeme zohrávať skutočne kľúčovú úlohu. potom teraz ako blok Srbsko, Kosovo a všetky otázky, ktoré s tým súviseli. Čo sa týka harmonogramu, tak zaň zodpovedný prezident Tadič a Tači. Ehm, budeme postupovať, tak povediac, e, veľmi diskrétne. Je tam množstvo praktických vecí, ktoré môžu zlepšiť e, kvalitu života samozrejme, oni musia najprv e, vytvoriť pokrok na svojej strane, aké máme ciele a čo, čo dosiahneme, to záleží pre všetkým od nich. Dnes do obeda sme diskutovali o tematike víz. Predseda vlády Tači povedal, že ono to má záujem a je pravda, že toto je veľmi dôležitá vec. Musí byť poskytnutá európska perspektíva. Sú tu určité podmienky a tie je nutné splniť. čo sa týka blízko východu a či Izraelčania chcú použiť ten, ten, ten, to, čo bolo popísané od svojich občanov, či to podporia palestínčania. Toto nie sú veci, o ktorých momentálne diskutujeme. Je to, tak povedať, súčasť širšieho rámca vecí, ktoré chceme riešiť v súvislosti s Izraelom a Palestínou. A toto, musím, toto musíme považovať za dôležitú vec tam pán Provera, vy ste spomínali Somálsko a vy ste hovorili o nezmyselnosti medzinárodnej konferencie. Ja som dokonca mala konferencii, ktorá dávala zmysel. My sa zaberali Mauríciom, Seychellmi, eh, krajinami z tohoto regiónu, Mozambík. Bola to konferencia kde, sa, konferencia, kde sa stretli tieto štáty, zaoberali sa možnosťou, ako africké líderstvo mohlo riešiť túto situáciu. Musíme zabezpečiť to, aby sme podporili Afric- Afričanov, aby riešili tie veci, ktoré sú pre nich relevantné. Musíme ich podporovať, môžeme poskytnúť prostriedky. Potom je tu čas, ktorú vykonáva OSN a potom je tu práca, ktorú môže vykonať vláda samotných štátov, takže ten prístup, ktorý máme, je veľmi komplexný a myslím si, že musíme podporovať tie štáty z regiónu, aby zohrávali e, čo najväčšiu možnú úlohu. Teraz pán Tenok, ďakujem pekne za to, čo ste spomenuli. Čo sa týka šetrenia a týchto vecí, áno, áno, samozrejme, iba bodovo, samozrejme, chceme využívať čo najefektívnejšie naše zdroje, chceme tiež ušetriť nejaké prostriedky, chceme dokonca reinvestovať niektoré prostriedky v budúcnosti. Samozrejme, to akceptujem, čo týka Sudánu. To je skutočne veľmi dôležité, aby sa to palo do, dopredu, ako ste povedali. Ban Ki-moon, keď navštívil Európsky parlament, povedal tiež a, a on to označil ako veľmi dôležitú vec zahraničnej politiky začiatkom budúceho roka. Sú tam mnohé veci, hospodárske veci, hranice, témy, ktoré sa netýkajú severu a juhu, týkajú sa vlastne aj východu Sudánu a štátu Perského zálivu. Je tuto nutné koordinovať činnosť a samým spôsobom všetci teraz čakáme snažíme sa hodnotiť tú situáciu, zamýšľame sa nad tým, ako môžeme spolupracovať, ako môžeme zapojiť medzinárodné spoločenstvo a zamýšľame sa nad tým, čo spravíme eh, v najbližších krokoch. Takže sú tam veľké možnosti. Myslím si, že teraz som odpovedal aj tento blok otázok. Ešte ste spomínali tie všetky možné eh, misie, ktoré sú v Kosove označili si takové je tam celá ABCD, no myslím, že to nie je až také zlé. Dôležité je, aby tieto agentúry pôsobili v Kosove, aby tam, aby, aby tam pracovali efektívne. To je bolo všetko, čo k tomu musím povedať. Čo sa týka západnej Sahary, kľúčové v tomto Bezpečnostná rada OSN je tu snaha viesť rokovania a to, čo my môžeme spraviť na úrovni komisie, my ako najväčší poskytovateľe humanitárnej pomoci snažíme sa pôsobiť čo najviac a ja si to pozriem, ako, aká je aktuálna situácia. Grazie, signor Aston. E, la precis- Ďakujem pekne, pani Ešton. Vidím, že ste dodržali pridelený čas, to je podľa mňa veľmi dobrý signál vidím, že máte veľký zmysel pre povinnosť. Kolegyne, kolegovia, poprosil by som vás, aby ste boli rovnako struční. Ak chcete položiť otázky, takže poprosím o otázky. Ďakujem pekne, pani predseda. Pani vysoká predstaviteľka, chce vám zablahoželať k tomu, čo ste urobili na zahájenie dialogu medzi Srbskom a Kosovom. Zohrávali ste kľúčovú úlohu v týchto diskusiách s prezidentom Tadičom a myslím, že vám môžeme zablahoželať k tomu výsledku, ktorý je naozaj dôležitý Možno trošku kritickejší pohľad sa týka dôležitej politiky Lisabonskej zmluvy, politika spoločnej, teda spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá má, tak povediať, sporuchu. Nie tak ako Atalanta, o ktorej sme hovorili. Takže určite zodpovednosť jednotlivých štátov, štátov rozhodujú. Určite z vás zamestnávala architektúra ESVČ, eh, e určite kríz, finančná kríza, je s tým spojená, ale predsa len máme veľké obavy. Ministri obrany vyjadrujú veľké obavy. Stretol som sa s pánom Cameronom, ktorý necituje ani Európu, keď hovorí o obrane. Máme Ehm, tu EDA a jediná osoba, ktorá nám hovorí o európskej obrane, teda bolo to v júli a v septembre, bolo to, bolo to, to bolo Rasmussen, generálny tajomník to, takže e, rád by som vedel, aké boli iniciatívy, ktoré by sme mohli očakávať, čo by sa muselo stať, aby táto politika bola robustnejšia, aby to bola nová ambiciozná politika v rámci alebo vyplývajúca z Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Takže tiež to bolo uh, stručné a milé. Ďalší rečník, pán Taler. Pán Panceri, dúfam, že dodržím čas. Som rád, že som tu a že môžem položiť otázku, na ktorú dúfam, dostanem takú dôstojnú odpoveď. A budem túto otázku klas, až kým mi neodpoviete. Hovoríme o mandáte, ako definovať rámcové dohody s ostatnými krajinami, prepojenie medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom v týchto dohodách. Minulý týždeň som bol v, súčasťou delegácie v Líbite, ale viete, aký bol, um, aký, aká bola možnosť rámcovej dohody zo strany rady, takže je to naozaj veľmi citlivý dokument, alebo možno by to mal niekto konzultovať, ak je to potrebné. Pretože teda inak nechápam, akú úlohu by tu mohol zohrávať Európsky parlament Tiež je tu dôveryhodnosť prepojenia medzi Európskym parlamentom, komisiou a radou, ktorá je teraz otázna. Myslím, že sme pracovali dobre na vonkajšej službe, takže možno, že aj tu by mohol byť dosiahnutý určitý pokrok. Ďakujem, pán Panceri, pán Arlaky. Minúta a pol. Áno, len dve veľmi stručné otázky. Jedna sa týka Iránu a druhá sa týka Afganistanu. Nemyslíte si, že Európska únia premeškáva dôležitú príležitosť, aby e, urobila niektoré dôležité návrhy v jadrových otázkach Iránu. Diskusie doteraz e, sa len zužovali a sú tam iba, e, teraz už je len otázka sankcií, áno alebo nie. Nemyslíte si, že Európska únia premeškala dôležitú príležitosť, pokiaľ ide o turecko-brazilský návrh k k uránu, ktorý e, je získavaný mimo Iránu. To bol pôvodne americký návrh a potom teda to bolo zamietnuté na nešťastie. Aké sú vaše úmysly v tejto oblasti a aké je, aké je vaše stanovisko na toto, k tomuto riziku, že tieto diskusie v nasledujúcich mesiacoch by mohli byť ešte užšie? Druhá otázka sa týka Afganistanu. Uh, sme v konečnej etape stratégie parlamentu pre Afganistan a pracovali sme na tejto stratégii jeden rok. Táto je veľmi podrobná v niektorých oblastiach a stanovisko komisie až doteraz eh, nebolo veľmi konštruktívne. Dúfam, že zasiahnete a situáciu napravíte. Ďakujem. Ďakujem pán Arlaky. Pán Šulc, predseda pracovnej skupiny. Prepačte, pán Pozering najskôr, predseda pracovnej skupiny k Strednému východu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie. Nezávidím vám vaše úlohy, musíte sa zaoberať celým svetom a potom okrem toho ešte máte 27 ministrov zahraničných vecí. Musím ale povedať, že my máme e, pre vás e, sympatie, sledujem vašu prácu a vás podporujeme. Vidíme ale veľké znepokojenie, ako niektoré veci vzájomne súvisia. Napríklad na pracovnej skupine pre Blízky východ sme opätovne povedali, že pre to, čo povedal iránsky prezident Ahmadinejad voči Izraelu je absolútne neakceptovateľné. Samozrejme, ob, obhajujeme E, právo Izraelu na existenciu a zároveň sa chcem spýtať, či sme nemali hovoriť takým jednoznačnejším jazykom, že je neakceptovateľné zároveň, že Izrael pokračuje vo svojej e, politike, tak povedať stavebnej politike. To znamená, sú tu problematické osady, ktoré sa, kde sú plány, sa majú ďalej rozšírovať. Kde vidíte vy nevyhnutnosť alebo šancu alebo možnosť, aby OSN sa opätovne intenzívnejšie zaoberali, zaoberali e, touto situáciou a kvarteto nedosiahne úspech? Ja túto otázku považujem za dôležitú a chcel by som, aby sa to stalo aj hlavnou otázkou vašej politiky. Ďakujem. Grazie onorevole Pöttering. Onorevole Berman, presidente. Ďakujem, pán Pöttering. A teraz pán predseda e, pre delegáciu s Afganistanom. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, súhlasím s pani Nejc, ktorá hovorí o potrebe revidovať európsku stratégiu v Afganistane a premyslieť si, aká má byť naša vojenská prítomnosť, pretože úspech je veľmi vzdialený. Ale jedna konkrétna otázka k Afganistanu. Sú dvaja francúzskí novinári, ktorí boli unesení v Afganistane. Už je tomu 300 dní a tento týždeň Eh, holandský pracovník bol unesený. Aká je spolupráca medzi eh, oddeleniami v Európskej únie, medzi rozličnými teda organizáciami? Ako pomôžeme týmto ľuďom? Druhá otázka, ako eh, členovi podvýboru pre ľudské práva Wikileaks značne rozsiahlo informoval o Ehm, zneužitiach moci v Iraku a to viedlo k medzinárodnému vyšetrovaniu v prípade vážnych porušení ňu pravidel. Išlo o zabitie civilistov, mučenie. Ako teda tomuto zabrániť? Ako by ste podporili iniciatívu, aby sa to, tomuto zabránilo? Ďakujem. Pán Berman, pán, pán Šulc. Um, ähm, ich kann mich der Freude meiner Vorredner nur an Ďakujem pekne, ja sa môžem iba pripojiť predrečníkom. Ja si myslím, že je dobré, že chcete pestovať pravidelné kontakty s našim výborom a že my máme možnosť vám položiť aktuálne otázky. Moja konkrétna otázka sa týka uznesenia o Moldavsku, ktoré sme schválili pred týždňom. Mimo iného, tam ide o iniciatívu medzi Ruskom a Nemeckom kde je snaha povýšiť bezpečnostné fórum z úrovne veľvyslancov na ministrov. To znamená, že vlastne vy a minister Lavrov by ste sa zaoberali otázkou e, Transnisterska. Mm, ja sa vás spýtať, aký je váš názor na tento návrh a či už aktívne konáte v tejto oblasti respektíve ako je možné, že táto otázka sa neriešila na samite EU-Rusko v Rostove, ktorý sa uskutočil pred niekoľko dní predtým. A čo sa týka tej iniciatívy, ktorú som spomínal na úvod, či ste o tom vedeli a mňa by zaujímalo, či je tu snaha takéto veci riešiť skôr bilaterálne a ako je váš názor. Grazie, onorevole Schulz. La... Ďakujem, pán Schulz. Pán Kellen, minúta a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani Ashton za to, že sa s nami delíte o vaše myšlienky a želám vám veľa úspechov na začiatku fungovania ASVČ. Boli tu veľké obavy, pretože koordinácia na transatlantickej úrovni nebola adekvátna a bol to výsledok nedávnej iniciatívy niektorých členských e, štátov. Je to riziko, že Rusko by mohlo e, znepriateliť jednotlivé členské štáty alebo postaviť EÚ proti USA. Súhlasíte, pani Ashton, že predtým, ako budeme mať extenzívnejšie partnerstvo, Rusko by malo najskôr splniť svoje predošlé záväzky, ako napríklad tie, ktoré sú spojené uh, s, s ukončením konfliktu v Gruzínsku a tiež e, keď sa stretávate s vašimi ruskými kolegami, mohli by ste zdôrazniť, že sú veľké obavy medzi e, v Európskom parlamente, pokiaľ ide o súdny proces Chodokorského, ktorý sa stal ukazovateľom degradácie e, m, ruského právneho štátu. Ďakujem pekne. Pán Kelam. Pán Van Orden, posledný v tomto kole. Ďakujem pekne, pán predseda. Pri... Dobre popoludne, pani Ashton. Keďže mám málo času, budem sa sústrediť na jednu tému a to je otázka Zimbabve. Myslím, že to ešte neodznelo dnes popoludní. Osobitý zdroj obav je unilaterálna nominácia Mugabem veľvyslancov, zvlášť nominácia veľvyslanca pri Európskej únii ide o pána Mučada. Ako viete, na tomto sa ne, nedohodli s premiérom Zimbabwe, pán Čangaraj. Vlastne Mugabe menuje svojich vlastných ľudí za veľvyslancov a Morgan Čangaraj um, je v kontakte s Európskou úniou a povedal, že dôveryhodnosť tohto človeka sa dá spochybniť, ako to chápem ja. predseda komisia, predseda rade, rady dostáva informácie o týchto veciach. Napísal som pánovi Rompojovi a pánovi Barosovi, avšak vzhľadom na vašu úlohu v týchto všetkých oblastiach a uh, povedať, dvojitú funkciu. Dokázal by som si predstaviť váš určitý vplyv v tejto oblasti a preto vás vyzývam, aby ste podporili tú myšlienku, že dôveryhodnosť e, pani Mučada a ostatných unilaterálne menovaných veľvyslancov zo Zimbabve by sa mala mm, odmietnúť. Ďakujem. Ďakujem, pán Van Orden. A teraz má slovo pani Ashton. Viem, že e, máte toho veľa, ale prosím, skúste sa držať tých desiatich minút. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem za vaše poznámky ku Kosovu. E, myslím, že vnímam otázky bezpečnosti a obrany trochu inak. Práve som mala obed s 20 siedmi šéfmi eh, ministerstiev obrán. Hovorili sme o mnohých témach, nie je to len veľmi zaujímavá otázka, to znamená komplexný prístup. Veľmi silne to podporujú. Chceme sa pozerať na vojenské otázky. Eh, strategicky chceme spolupracovať na nástrojoch, aby sme pracovali na sprievodných témach a tiež sa snažíme lepšie zapracovať do štruktúr otázky, o, ktorých, o ktoré vám veľmi ide. nemôžem hovoriť za pána Camerona. E, viete, že v mnohých krajinách pre premiérov otázky obrany sú otázkami suverenity ale v Európe je dôležitý ten, tá spolupráca. Európska agentúra pre obranu práve tento týždeň vyberáme nového šéfa tejto agentúry a preverujeme ich schopnosť e, poskytovať čosi Európskej únie, podporujúc a uznávajúc, že v čase ekonomického poklesu, keď sú e, rozpočty okresané, môžeme urobiť v e, rozvoji a v iných oblastiach, aby sme umožnili krajina e, zachovať si svoje obranné kapacity, ale byť efektívnejší. Vieme, že keď sa stretne Francúzsko a Anglicko, tak toto je tiež témou e, s generálnym tajomníkom Rasmussenom hovoríme takisto o spolupráci aby sa zabezpečilo, že politické otázky eh, nebudú ovplyvňovať prácu v teréne. Takisto som včera hovorila, eh, minulý týždeň eh, diskutovala o efektívnosti v, Af- Af- Afganistane. Toto sú otázky v centre mojej pozornosti. Máte pravdu, že dá sa urobiť viac. Už som diskutovala s generálnym tajomníkom, e, aby sme sa, o to, e, sa na to zamerali v budúcnosti. Pán Panzeri, e, počula som vo vašom vlas, hlase vašu frustráciu k tejto téme. Je to te, téma, ktorá, ktorú ťažko vyrieši, vy, vyrieším sama. Viem, že bude prebiehať diskusia v Korepere budúci týždeň, ku ktorej prispejeme. Mne ide o to nájsť riešenie, čo e, najrýchlejšie. Neviem, čo presne to bude, ale chápem, že práve keď cestujete a pozeráte sa na tieto možnosti zapájať sa, akokoľvek sa dohodneme, ja to nebudem robiť, nie je to moja zodpovednosť, ale posuniem ďalej vašu frustráciu. Ak sa teraz pozriem na Afganistán, k otázkam, ktoré ste tu nadniesli. Práve som si odložila papier, kde som si to poznačila. Stratil sa. Je veľmi dôležité. E, vážim si vašu prácu, kolega, v tejto oblasti. Neviem, čo ste mali na mysli slovami, že Komisia si nevšíma e, to, čo bolo povedané, ale rozumiem vašim slovám. Požiadali ste ma, e, spýtali ste ma na Irán, o to, či tu e, zmeškávame určitú šan, šancu, že sa nezapájame. Určite áno, z viacerých dôvodov, pretože ja som vyzvala k začiatku rozhovorov je veľmi dôležité, aby sme celkom jasne ukázali, že naše diskusie s Iránom sú o otázkach jadrovej, e, poten, jadrového potenciálu. Dôležité, aby boli tieto rozhovory konštruktívne. Hovorila som so svojimi e, partnermi o turecko brazilskej e, iniciatíve. Dôležitý je Teherán, je to však iná téma my sa snažíme e, v centre e, riešiť práve túto otázku nukleárnej kapacity. Nie je to však náhradná téma a to boli tie obavy, ktoré som mala. Pán Petering, vy ste hovorili o e, výpovediach, stanoviskách Amady Ničata. Ja chcem povedať, že ja takisto hovorím mnohé Snažím sa vyjadriť naše pocity k týmto dôležitým témam. Veľmi e, si však uvedomujem e, politiku a jej e, nerovnosť. Otázka znie, či USA dokáže opätovne nastoliť diskusiu medzi e, e, jednotlivé strany. Otázka moratória, blokovanie ďalších 60 dní, možno presiahnuť nie túto dobu. Spolupracujeme, hovoríme spolu, aktívne sa zapájame, veľmi sa zapájame, aby sme tento proces podporili. Je to pre nás veľká priorita. Mala som množstvo diskusí, takže je to veľmi e, v centre našej pozornosti, ako rozhovory prebiehajú. Budeme mať ešte viac práce. Ďalšia otázka, e, únosy. Chápem vás, kolega. Jedna otázka znie, že EÚ a jej obyvateľia na miesta, ako je e, Afganistan, chceme, aby naši ľudia boli v bezpečí, to je veľmi dôležité. My sme v kontakte s NATO a s inými a, a tiež musíme podporiť členské krajiny a môžem vás ubezpečiť, že to robíme. Pán Šulc, Moldavsko, či som o tom vedela, či som bola zapojená. E, kancelárka Merkelová rozhovory s Ruskom. Áno, áno, informovali ma o tom. Diskutujeme to, sú to dôležité bilaterálne dialógy, ale je to množstvo komunikácie po celý čas, aby sa zabezpečilo, že aktívne sme zapojení. Máte pravdu, že pokiaľ ide o budúcnosť, a možnosti e, Moldavska, Zadnestersko. Pán Kelam, transatlantická koordinácia, je to veľmi dôležité, súhlasím. Povedali ste, že Rusko naďalej pokračuje v svojich záväzkoch. Neviem, či sa zaviazali voči Gruzinsku tak, ako by som chcela, ako sa zaviazali, ale v každom prípade vždy e, vyjadrujeme obavy, ktoré ste vyjadrili aj vy o ľudských právach, jednotlivých ľuďoch v Gruzinsku, To je naša neustála diskusia. My sa snažíme vytvoriť dobré partnerstvo s Ruskom, kde sa tieto veci riešia, kde sa snažíme posunúť ďalej od partnerstva k organizácii dobrým spôsobom, aby bola ekonomická spolupráca a tiež inštitucionálna spolupráca tomto ohľade. To je podľa mňa spôsob, ktorým treba ísť. To aj robíme. A na záver v tejto oblasti, v tejto časti, pán Fan Orden, vy ste e, dobre urobili, že ste ma dali dokopy listu. Vy ste mali dokopy list, ktorý ste poslali oba listy. Neviem, ako táto konverzácia skončí, ale určite schvalujem to, čo ste povedali E, veľvyslanec musí hovoriť v mene, v mene krajiny, z ktorej pochádza. Keď budem vedieť o tom viac, e, vrátim sa k tomu a budem vás informovať. <clears throat> Grazie, baronessa Aston. Riprendiamo... Ďakujem pekne, pani Ashton. A teraz opätovne dáme slovo našim poslancom. A teraz pani poslankyňa Hautala, ktorá, člen, ktorá je predsedničkou podvýboru pro ľudské práva. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som nadviazal na to, čo povedal kolega Panceri, keď hovoril o nedostatočnom prístupe parlamentných orgánov k informáciám, čo je pre nás veľmi dôležité. A po druhé, strategické partnerstva. Keď si pozrieme tie posledné výsledky toho, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci strategického partnerstva s Ruskom a Čínou, tak mám pocit, že Európska únia tak povediať zmetená. Aký vzťah máme mať s takýmto veľmociam, ktoré sú také sebaisté? Keď si pozrieme výsledok samitu zo 6. oktobra medzi EÚ a Čínou, tak vidíme, že tam nie sú žiadne spomienky o tom, že by sa mali e, zlepšiť ľudské práva. Toto bolo iba pár dní predtým, ako sa opätovne ukázalo na tento problém, kde bola udelená mierová, e, Nobelová mierová cena e, čínskemu disidentovi. Dovolte by som ešte spomenula, aj keď toto priamo nesúvisí so štruktúrou ESVČ, ja sa musím na vás písomne obrátiť menej nášho podvýboru, lebo zdá sa, že ste zabudli na váš prísľub, kde ste hovorili, že v rámci služieb budete mať štruktúru, ktorá sa bude zaoberať ľudskými právami. Mne by zaujímalo, aký, ako chcete v tom postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Hautala. A teraz ďalší rečník. Έχω τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ε, κυρία εκπρόσωπε, ποιος θα είναι ο... Τζανακού, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. A teraz by som chcela položiť konkrétnu otázku. Sa malo by ma, ako vy vidíte vaše úlohy v Afganistane, aká je vaša predstava a po druhé, chcela by som teraz nadviazať na summit EU-USA. Budete sa zoberať aj témou Wikileaks? No a napokon by som sa chcel dozvedieť nasledovné. Ide tu o európsku agendu pre obranné otázky. Viete, čo tam bude na programe? Ďakujem pekne, pani Džanaku. A teraz dostane slovo ďalší rečník. I'm sorry that it didn't say it in the translation. Uh, my question is about China. I... Ďakujem pekne. Ja by som chcel nadviezať na Čínu, nadviezať na to, čo povedala pani Hautala. Mňa zaujíma situácia Ujgurov vo východnej časti Číny. Oni sú skutočne vo veľmi zložitej situácii, ľudské práva sú potláčané a bráni sa im v kontakte s inými ľuďmi, ako napríklad keď sú väznení, nemajú prístup k zdravotníckej starostlivosti. Ďalšia otázka sa týka Turecka. Vy a pán Füle ste v júli navštívili Turecko, kde ste sa zaoberali možnosťou strategického dialógu a ja si myslím, že toto je veľmi dôležitá vec, ale cyperská otázka by mala byť centrom všetkého. To znamená, čo chcete spraviť, aby ste pomohli všetkým stranám, aby sa dosiahlo riešenie, ktoré je veľmi potrebné nie len pre Cyprus ako taký, ale aj pre e, vzťahy a celý proces v súvislosti s Tureckom. Ďakujem pekne, pani Boskurt. A teraz pani Šáke. You, Ďakujem pekne, pán predseda, vážená vysoká predstaviteľka. Teraz sa formalizoval balík o sankciách Iráne. Tieto sa označili ako cieľ na to, aby e, režim zmenil svoj názor na nukleárnu otázku. Dôležité, aby tieto sankcie boli presne nasmerované Teraz sme sa dozvedeli, že došlo k preprave určitého materiálu cez EU e a že európske koncerny boli dotlačené do dodatočných e, sankcií, dodatočných e, požiadaviek, aby neobchodovali s Iránom. Je tu snaha potom je to odvetná snaha iránskej strany, napríklad Irán nechcel poskytnúť palivo leteckej spoločnosti British Midlands. Dôležité je si uvedomiť, aký vplyv to bude mať aj na import a export niektorých tovarov z Iránu a do Iránu. Ako vy chcete reagovať na ten tlak, ktorý je vyvíjaný na európske podniky a a ako to chcete riešiť aj na samite EU-USA. Nukleárna otázka je veľmi dôležitá. Samozrejme dôležité je to prepojiť aj s ľudskoprávnymi otázkami. Grazie, onorevole Šáke. E, Ďakujem pekne, pani Šáke. A teraz ďalší rečník. Ďakujem, pán Štraser. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, vysoká predstaviteľka, ďakujem pekne za e, jasné slova, ktoré ste e, prezentoval nielen na úvod, ale aj v rámci odpovedí. Pevne verím, že budeme mať dobrú spoluprácu v rámci tohoto e, grémia. Chcel by som podporiť kolegu Panceria, čo sa týka záležitosti Líbie. Potrebujeme viacej informácií a môžem vás ubezpečiť, že náš výbor sa bude snažiť samozrejme týmto informáciám pristupovať dôverne. Ja by som chcel teraz nadviazať na tému eh, e, samitu EUSA 20. novembra a síce ja som bol svojho času tenevý spravodajca pre SWIFT a zároveň som bol aj, aj spravodajcom pre otázky PNR. To znamená, že čo sa týka ochrany osobných údajov a občianských práv, toto je dôlež- o tomto je dôležité diskutovať s USA, malo by to byť centrom vašich e, diskusí, je to množstvo zložitých e, bodov. Dôležité je implementácia SWIFTu, potom to 14-dolárový podplatok, potom dohoda o ochrane osobných údajov. Dozvedeli sme sa, že sa plánuje nový zákon, ktorý sa bude týkať zasielania Eh, údajov o finančných prevodoch do zahraničia na príslušné ministerstvo USA. Potrebujeme k tomu jasné prehlásenie, na to potrebujeme aj vašu pomoc. Ďakujem. Grazie, onorevole Strasser. Onorevole Ta- Ďakujem pekne, pán Strasser. A teraz má slovo pán Talder na 1,5 minúty. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, se upravičujem za prej. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa ospravedlňujem za môj neskorý príchod. Chcel by som položiť otázku, ktorá sa týka toho, akú úlohu môže zohrávať Európska únia v rámci OSN. Toto je podľa mňa veľmi dôležité a preto ma zaujímala vaša stratégia. Ako môžeme byť úspešnejší v rámci presadzovania našich požiadaviek? Zároveň by som vám chcel pogratulovať k tým úspechom, ktoré sa podarilo dosiahnuť spolupráci s prezidentom Tadičom, čo sa týka uznesenia o Kosove na válnom zhromaždení. Ja by som chcel odporúčať a navrhnúť, aby sa okamžite začali mierové rozhovory bez akéhokoľvek otálania. Nič, žiadna politická kríza by nemala brániť tomu, aby sa začali tieto rokovania a vaša autorita v tejto otázke bude veľmi dôležitá. Zároveň nesieme zabudúť na Macedónsko. Situácia v krajine nie je veľmi dobrá. Zdá sa, že tam vzniká určitý zmrazený konflikt. Toto by potenciálne mohlo destabilizovať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť na západnom e, Balkáne, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste zaobrali intenzívne aj týmto problémom. Ďakujem pekne, pán Táler. A teraz? Teraz pán Kampel. <clears throat> Um, Baroness Ashton, you've just... Pani Ashton, vy ste vymenovali vlastne prvého veľvyslanca EÚ eh, e v USA. Toto je vôbec prvý. A potom budú nasledovať ďalší veľvyslanci, ktorí budú pod, podporení 7 tisíc dobre platenými úradníkmi je, Podľa mňa je to zbytočné doplnenie k tej práci, ktorú vykonávajú národné veľvyslan, Podľa mňa to je zbytočná duplikácia Európska únia sa takto snaží nahrádzať e, národné štáty. Tu sa je snaha vytvárať určité diplomatické vzťahy. Myslíte si, že vaša práca je motivovaná tým, že chcete naplniť e, dohovor s Montevideo a chcete vytvoriť štát, ktorý by sa mohol označiť ako Spojené štáty európske? Grazie, onorevole. Ďakujem pekne a na záver má slovo pani Meky na 1,5 minúty. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som pogratulovať vysokej predstaviteľke, chcela by som doprieť veľa úspechov pri práci. Teraz téma Afganistanu, respektíve politika EÚ v Afganistane. aká je aktuálna situácia pri tých civilných snahách. Ide mi tu o policajné operácie. Máme tam dostatok kapacít. Vieme, čo treba robiť a vieme, akým spôsobom privedieme členské štáty, ktoré poslali viac síl. Aj keď vy nie ste zodpovedná za vojenskú operáciu, zaujímalo by ma, čo by ste nám mohli povedať o tom, čo by ste chceli dosiahnuť predtým, ako sa odtiaľ stiahnu vojenské sily, aký bol časový plán. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz dostane slovo opätovne vysoká predstaviteľka. Nech sa páči. Um, pekne, pán predseda. Pani Hautala, vy ste začali vyjadrením želania, že teda chcete informácie, to som počula, to povedal aj pán Panceri. A strategické partnerstva na samite s Čínou ľudské práva boli na programe. A sú na programe všetkých stretnutí, ktoré máme, vrátane mojich stretnutí. Stretávam sa s ľuďmi pravidelne, keď som v Číne a ktorí sa teda angažujú v témach ľudských práv. Takže tomuto sa venujeme. Je zásadné, toto sa týka nielen Číny, ale je to taká civilná hrozba pre e, tieto oblasti. Snažíme sa revidovať, ako robíme naše činnosti v oblasti ľudských práv z strany európskych inštitúcií. Musíme byť len efektívnejší v tom, čo robíme. Niekedy je dôležité mať oddelený a jasný dialog s našimi partnermi v týchto otázkach, s ostatnými krajinami. Inokedy je to zasa dôležitá tá súčasť všeobecného dialogu. Toto ale nesmie byť nejakým spôsobom uvedené na vedľajšiu kolej. Musí to byť súčasťou všetkého, čo robíme a je to jasný a odhodlaný prístup zo strany Európskej únie. Musíme jasne vysvetliť, jasne pochopiť a musíme to posúvať ďalej v tomto duchu, keď vidíme, že ľudia niečo urobia, nie len, že chcú o tom hovoriť, retorika nás privádza len k určitému výsledku, ale nám mňa zaujímavalo viac, čo by sme mohli dosiahnuť. Priorita pre moju prácu v tejto oblasti v budúcnosti sú konkrétne činy. Snažím sa o angažovanosť a ako viete, vaše názory v tomto zohrávajú dôležitú úlohu. Pani Žanaku? Prepačte, ale niektoré mená nedokážem dobre vysloviť. EDA. Eh, e mm, keď eh, ja sa s tým lepšie zoznámim, tak eh, čo skoro mm, teda budem informovať aj vás. Bude to tento týždeň. Budeme mať zástupcu generálneho riaditeľa. To bude dôležité mm, teda pre tú etapu, pre následujúcu etapu. Nebudem sa vrácať k Wikileaks, Veľmi pozorne som si vypočula, e, čo hovorili USA a nebolo by správne komentovať e, to, čo momentálne sa v tejto veci deje. Je to súčasťou dialogu, ktorý máme. Pani Boskot, pýtali ste sa na Turecko a Cyprus. Témy, ktoré sa ma netýkajú, sú témy o Cypre ako členskom štáte a diskusie, ktoré momentálne prebiehajú špecificky pre vyriešenie politických problémov, ale um, dôležitou súčasťou mojej práce sú diskusie s Cyprom ako členským štátom, pokiaľ ide o ich problémy, politický dialog s Tureckom a, ako som povedala, vzťahy EU-NATO som v neustalom kontakte s týmito témami. Na jednej strane je dôležité, aby tu boli praktické spôsoby, ako riešiť témy, ktoré ovplyvňujú ľudí priamo v teréne a po druhé širší, širší politický tlak. Myslím si, že v našich diskusiách s Tureckom, hlavne s ministrom zahraničných vecí, jasne hovorím, že chceme presadzovať komplexné uznesenie, ktoré nás privedie do budúcnosti a bude to odpoveďou pre um, ľudí na Cypre. Pán Šarkik, Ira, pani Šarkik, Iránu, sankcie a efektívnosť, efekt alebo dôsledok pre obyvateľstvo. Snažíme sa, aby tieto sankcie boli zacielené čo najefektívnejšie a priamo na tie prevádzky, ktoré vytvárajú okolnosti preto, aby Irán začal diskutovať. A otázka ľudských práv a sankcií, toto je prebiehajúca diskusia. Cieľ sankcií, pokiaľ ide o hospodárske sankcie, tak teraz je jasné, že je to súčasť tohto dvojitého prístupu e, začať rozhovory a nájsť riešenie, riešenie, ktoré ľudí v Iráne, e, ktoré, ktorým zabezpečí teda bezpečnosť a to je v našom záujme. Snažíme sa to presadzovať veľmi silne. Pani Štraser, ďakujem. Pán Štrasler, ďakujem za vaše komentáre ohľadom jasnosti mojich odpovedí. Bude to len lepšie a lepšie, to sľubujem. A SWIFT, eh, ľudské práva, a diskutujem s USA o tejto veci, viem, ako dôležité pre nich je. A to nehovorím len, eh, pokiaľ ide o dohodu, ale aj eh, pokiaľ ide o chápanie dôležitosti Európskeho parlamentu a veľvyslanec Kenald je veľmi aktívny organizuje stretnutia nielen tu, ale v USA, kde poslanci môžu o tomto veľmi priamo hovoriť a určite ja som za, aby toto bolo súčasťou prebiehajúceho dialogu USA. Sa veľmi zaujíma túto vec, chcú nájsť e, spôsob, ako čo najlepšie poskytovať informácie a tiež e, je tu veľká dôležitosť a význam týchto iniciatív čo by mohli urobiť. Je to súčasť našich prebiehajúcich diskusí s nimi. Chápu naše obavy a snažia sa ich riešiť podľa mňa, ale teda musíme v tom pokračovať aj naďalej. Pán Taler, OSN, naše potreby a požiadavky. V súčasnosti sa sústredujeme na to, ako dospieť k uzneseniu, ktoré nám umožní primerane diskutovať na pôde OSN. Momentálne sme niekde na konci zoznamy, čo je vlastne pozostatok pred Lisabonu, 27 členských krajín a mnohé ďalšie krajiny EÚ musí byť vypočuté, musí mať svoje primerané miesto, nejde o nič viacej, pretože sme veľmi zaangažovaní v OSN, sme najväčší darca, sme veľmi aktívni vo svete a je to len teda otázka toho, kedy budeme môcť tento komplexný prístup EÚ presadiť. Dúfam, že takto sa to chápe v iných krajinách a mnohé z nich dúfam, že s tým budú súhlasiť. Toto je gro našich snažení ohľadom nášho postoja v OSN. Ale mm, vlastne konám, jednáme s nimi veľmi často, stretávam sa s Banky Munom veľmi často, e, chceme spolupracovať efektívne tak, ako e, s niektorými jeho kolegami e, k Srbsku. Bol to prezident Tadič, nie ja. Bolo to súčasťou dialogu, ktorý som nemala len ja, ale mnohí ďalší diskusie musia začať už veľmi skoro a sme v kontakte Pani Kopa bola v tomto regióne minulý týždeň a Hillary Clinton tiež. Veľmi dobrý dialog. Dúfam, že veci sa pohnú dopredu veľmi rýchlo, ale uvedom si tú rovnováhu a potrebu mm, pocitu, že Európska únia je súčasťou všetkých aspektov našich vzájomných vzťahov a snažíme sa o pokojné napredovanie, ale záleží nám na to. Bývala Juhoslovanská republika Macedónsko Áno, momentálne kritické diskusie sa uskutočňujú v Grécku. To je témy, ktoré sa musia vyriešiť. Ja dúfam, že to bude veľmi skoro, pretože je to veľmi dôležité. Ako som povedal ministrom zahraničných vecí, oni sú súčasťou budúcnosti EÚ a vyriešenie tejto veci ich posunie dopredu. Pán Campbell, som proti tomu, čo hovoríte, ale poviem ešte niečo iné. Nie je to márnenie zdrojov, pretože dôvod je nasledovný a uvediem príklad – z mojich predošlých portfólií, keď sa uzatvára obchodná dohoda v mene 27 členských krajín, tak všetci, všetkých 27 je súčasťou procesu, tohto procesu. Nie je tu možnosť pre členské krajiny, aby mali svoje záujmy mm, presadené nad rámec toho spoločne, spoločného, ale chceme silnejšiu kapacitu, aby sme hovorili v mene 27 a nie za každých okolností, ale v nie, za niektorých okolností ak, nie, ak ehm, tých 27 hovorí jedným hlasom, tak majú silnejšiu alebo väčšiu váhu. Sú schopní ehm, mať väčšiu schopnosť ukázať svoju zaangažovanosť, aby proces napredoval. A to je dobré. Nejde o to, že by sme vzali členským štátom to, čo robia individuálne. Chceme e, spojiť e, túto snahu. Viem, že mi neveríte, ale o toto sa snažíme. Takže zhodneme sa na tom, že sa nezhodneme. Pani Jodomaki k Afganistanu, policajné misie, časový harmonogram, exit, e, úspechy. Snažíme sa o to, aby naše misie boli dobré, myslím si, že sa nám to darí, jasne formulujeme ciele, podľa mňa to robíme prepojenie s prebiehajúcou prácou inde. To je čiastočne mojich dis- súčasť mojich diskusí, ktoré som mala. Chceme výsledky a zameranie sa na budúcnosť. E, to, čo sa momentálne deje, je veľmi pozitívne. Či môžeme urobiť viac? Áno. A to musíme urobiť už v nasledujúcich týždňoch. Ďakujem, pani Ashton. A posledné kolo, pán David, ktorý je predsedom delegácie pre vzťahy s krajinami Mašreku. Pán uh, David, uh, eh, 1,5 minúty. Ashton, pre mí, senhora, é eh, alguém que eu trato por minha ministra dos negócios estrangeiros. E... Ďakujem pekne. Pani Bar- Baronka, podľa mňa ste moja ministerka zahraničných vecí a ja som veľmi vďačný za prednesené informácie informácie v čoraz prehlbenejšej forme. Určitá kritika, ktorú som na vás smeroval aj ja, tak tá kritika by skôr mala smerovať na členské krajiny. V prvom rade by som vám i nám chcel poblahoželať k tomu, že, že sme dokázali s Jordánskom podpísať asociačnú dohodu a ešte e, trest smrti Tareka Asíza. Nuž, nebudem asi naivný, keď poviem, že e, Tarek Asíz vo vláde Sadama Husejna e, bol len to vyko- rukou vykonávateľa. K tej e, perskej oblasti chcem sa spýtať, ako to vyzerá s vymenovaním piatich veľvyslancov. Máme len jedného za Sádskú Arábiu, ešte snad jedna otázka. Asi na to neodpoviete, alebo iba dáte odpoveď ako pán e, Panzeri pondelok idem do Libanonu a chcel by som poznať uh, otáz, uh, názor EÚ na osobitný súdny dvor pre Libanon. Ďakujeme, pán David. Slovo má pani Neuser. Pani vysoká predstaviteľka, aj ja eh, by som vás chcel osloviť ako moju ministerku zahraničných vecí, pretože my ako Európsky e, parlament musíme byť sebavedomí. E, chcel by som ešte raz hovoriť o Maroku a západnej Sahare. Nie preto, že je to teraz aktuálny problém, ale preto, pretože ce, e, už, za, už 10 ročia svetové spoločenstvo tento konflikt ignoruje a len vtedy ho nadnáša, keď, je, keď sú aktuálne problémy. Vy ste povedali, že Európa poskytuje humanitárnu pomoc, inak sú to potom skôr e, OSN, ktoré, e, ktoré fungujú. My ako Európska spoločnosť máme ale e, väčšiu zodpovednosť. Tento konflikt je bezprostredne na, na, pri našich hraniciach a ľudia tam naozaj sú zúfalí, chcú konečne prácu, býva, bývanie, chcú mať podiel na surovinách a k týmto surovinám patria aj um, ryby pre, pri pobreží západnej Sahary a myslím si, že Európske spoločenstvo musí urobiť viac, než poskytnúť humanitnú pomoc. Preto moja otázka, ako by ste tam chceli sa rýchlejšie, lepšie angažovať, aby sa konflikt vyriešil. E, Ďakujem. A teraz pán poslanec Peter len na 1,5 minúty. Ďakujem Vážená pani vysoká predstaviteľka, pani Ashton, tu som, tu sedím. Študoval som zemepis a históriu, mám však taký dojem, máte viac vedomostí než ja. Ale celú mapu sme ešte nepokryli. Nehovorili sme o Kyrgyzstane a napätí v Tadžikistane. Európska únia má veľmi dobrého zástupcu v osobe Piera Morela. On však nemôže sám prezentovať dostatok politickej vôle a ja by som chcel vedieť, či e, chcete podniknúť ďalšie kroky v Strednej Ázii vzhľadom na toto nové napätie. Máte pláne nejaké, nejaký nový vývoj, aký podľa vás, aká podľa vás bude úloha Ruska v tomto konflikte, pretože je to strategické partnerstvo. Ďakujeme a teraz má slovo pani Desarnec. Ďakujem pekne, pani Ešten, počúvam vás s veľkou radosťou, ale mm, Trošku som bola sklamaná ohľadom Afganistánu. Viem, že konflikty sú všade, vo všetkých krajinách e, planéty, že sa nemôžu no, postarať o všetko, ale niektoré projekty možno by mali byť prioritné pre EÚ. E, Blízky východ, Afganistan. Keď sa pozrieme na situáciu 9 rokov po tom, ako začal konflikt v Afganistane, tak vidíme, že výsledky vôbec nie sú dobré. Afgánci majú pocit, že armáda ktorá tam je, ich okupuje, situácia sa nezlepšila, bezpečnosť taktiež nie, počet civilných občanov, ktorí boli zabití v týchto konfliktoch, rastie každý deň. My platíme za rekonštrukciu posielame tam európskych vojakov v rámci NATO, ale v podstate jediný, kto rozhoduje o stratégii Afganistanu je NATO. Ja to chápem, majú mandát na to, aby to urobili, ale ja sa pýtam jednu vec. Mali by ste prijať iniciatívu a premyslieť si európsku stratégiu pre otázku Afganistanu. Áno, znamená to riziko, pravdepodobne uh, pravdepodobne nemožno očakávať súhlas 27 členských krajín vo všetkom, ale mala by to byť mala by to byť téma, ktorá si zaslúži podstúpiť toto riziko. Ďakujem vopred za vašu odpoveď. Uh, onorevole Kukan per un minuto e mezzo. Minútu a pol, pán Kukan, predseda delegácie. Baroness Ashton, good afternoon. Dobré popoludne, pani baronka, tu som. všetkých nás teší, keď sa vám dobre darí. Dúfam, že sa vám dobre darí. Ešte sme nespomenuli Bosnu a Hercegovinu. Všimol som si váš záujem o túto zložitú krajinu. Máte nové nápady, stratégie asi slovo prisilné, čo by sa dalo urobiť pre pomoc tejto krajine, pretože chceme pomôcť vám pri podporovaní týchto nových taktík číslov. A ďalšia otázka a, a, k Iránu. Už, už ste hovorili o, o, o dvojsmernom postupe. Na to potrebujeme ten, tú povestnú e, politiku biča a cukra. Myslíte si, že máme dostatok tých bičov? Budeme ich vedieť využiť tým najlepším spôsobom? Ďakujem. Ďakujeme pán Kukan a teraz pán Mírsky na 1,5 minúty. Budem veľmi stručný, ďakujem. Vážená pani Ashton, na základ rád by som sa spýtal, aké princípy vás vedú, akými sa riadite, keď vymenovávate veľvyslancov novej diplomatickej služby pretože e, Lotyšsko a Estonsko nie je dostatočne zastúpené v diplomatickej službe EÚ. E Myslím si, že to dobrá prax nie je. A ako to chcete napraviť? Honorevole Brandner, un minúte e mezzo. Pani poslankyňa Brandner, v prvom rade ďakujem e, za vašu prítomnosť. Chcem sa pridať k téme už nadnesenej Vítam vašu, vaš, vašu aktivitu pri e, tvorbe mieru. Vytvorili ste asi 120 nových pozícií v oblasti predchádzania konfliktom. Dúfam, že tam budú synergie. Rada by som čoskoro videla primerané štruktúry. A moja obava je tá, že budeme mainstreamovať e, tvorbu mieru, až kým sa nerozplynie. Potrebujeme predsa ľudí, ktorí budú mať e, know-how. A druhý bod, ktorý chcem nadniesť, je prepojenie k Somálsku. Tam sme mali problém, že vieme, že máme teda trénovaných vojakov, ale, ale vieme, že sa v Somálsku trénujú aj iné jednotky, opozícia, Takisto v nemeckom prípade sú trénované súkromné jednotky a ne, vládne jednotky. Treba spustiť proces, aby sa a riešila otázka týchto súkromných bezpečnostných e, služieb. Je predsa nepripustné, aby sme mali misie EÚ, e, misie, na ktorých súkromné bezpečnostné služby participujú a robia opak je na čase to urobiť. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani De Kaiser. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vrátiť k otázke pána Davida ohľadom Tarika Azisa. Tu sa diskutovalo rozsiahle o téme irackej vojny, ale možno nastal čas obratiť stranu a ja si nie som istá, že odsudenie na smrť tohto človeka obesením a dvoch ostatných osôb túto stranu naozaj otočí. Možno pripomeniem úlohu, ktorú zohral nechcem tu sa hrať na spravodlivosť, ale úloha, ktorú on zohral pre mnohých z nás, keď sme išli až teda pred irackou vojnou, snažili sme sa zabrániť eh, tejto vojne a chcela by som povedať, že je to človek, ktorý mal viac ako 70 rokov, ktorý mal dva infarkty, Ehm, a ak Európska únia nechá, dopustí takéto niečo, tak je to naozaj humanitárna otázka, humanitárne neakceptovateľná. Takže pýtam sa pani, žiadam vás pani Ešten, aby ste zasiahli. Toto nie je moja oblasť, e, ale je to kresťan. Je, sme vo vojne medzi sunitmi a šítmi a mali by sme sa vyhnúť takýmto drámám. Uh, obrázky obesenia Sadama Husajna, ktorý bol diktátorom, určite nejakým spôsobom nezmierili Irak a, a nechceme, aby dochádzalo k podobným e, rozsudkom a výkonom smrti. E, Nech sa páči, pani vysoká predstaviteľka, máte teraz slovo a máte čas do 17. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán David, čo ste povedali, ďakujem pekne za tie pripomienky o Jordánske. Mal som, mal som dobré stretnutie s ministrom, spolupracujeme na koordinácii, čo sa týka bývalého ministra zahraničných vecí Iraku. My sme proti trestu smrti, to som bola celý život a my sme naznačili irackej vláde, aký je náš názor. Je tam určitý proces, ktorý je nutné prejsť. Takže ja súhlasím s vami, je to dôležité. No a potom ďalšia vec, sa týka zdrojov. ESVČ je dôležité, aby začala vlastne fungovať táto služba. Náš vlastne dôležité, že to bude mať takú úzkú štruktúru a potom budeme mať službu, ktorá bude môcť intenzívne pracovať. A pán Páncer Jánov aj v Libanone tam bude. Určite budete o tom informovaní. Pán Neuer, Západná Sahara. Zaujímavé je, že dvaja poslanci to spomenuli a preto sú tieto stretnutie pre mňa veľmi dôležité, lebo ja mám možnosť vidieť, čo je pre vás dôležité. A my máme podstatne šir, širší záber, ako sme si možno mysleli na začiatku. Dôležité je podporiť vyslanca OSN a jeho aktivity. Bude tam návšteva tento mesiac a uskutočne sa stretnutia, my sme v kontakte s ním, pri tejto téme a ja si to pozriem detailnejšie. Pán Peterle. Tá celá mapa sveta, no asi sme ešte nepokryli celú mapu sveta. To je pravda. Pracujeme na tom. Ďakujem pekne za komentáre, ktoré sa týkajú Piera Morela. Súhlasím s vami, on je skutočne jedinečnou osobnosťou, pracuje veľmi intenzívne a každý deň ma informuje o Kyrgyzstane, o zložitej situácii. Ja som sa stretla s prezidentom a diskutovali sme o mnohých témach. Povedali sme, čo nás nepokuje, snažíme sa poskytnúť podporu. Toto je veľmi dôležitý región tohoto sveta. Kazachstan to isté. Musíme sa zamyslieť nad tým, aké máme prostriedky, aby sme pôsobili efektívnejšie v regióne. Ja som si vedomá toho, čo robí Pierre. Veľmi podporujeme tú prácu, ktorú on tam vykonal v našom mene. Pani de Sarnes, Afganistan. E, tá otázka ohľadne rizika. Myslím si, že musíme podstupovať také premyslené riziko. A nie je to, že ja by som bola proti tomu, čo chce 27. Niekedy ja sa snažím poskytnúť plán členským štátom, ktorý je podľa mňa primeraný. To, čo my máme, máme dobrého špeciálneho vyslanca, má veľmi dobrú reputáciu. To bolo potvrdené viacero partnermi, ktorí pôsobia v Afganistane. My si vážime aj to, že je tam snaha spoluprácu so ženami v tejto krajine a dôležité je, aby sme naplnili naše prísľuby, aby táto krajina sa rozvíjala, aby sa zlepšila situácia žien, deti, aby fungovali inštitúcie, právny štát, všetky tie veci, ktoré považujeme za dôležité. My musíme byť pripravení, aby sme tam pôsobili. Áno, keď máte rade riziko. Áno, je to dlhodobá záležitosť a musíme zabezpečiť, aby sa zlepšila kvalita života ľudí. Toto je veľmi dôležité z hľadiska nášho prístupu k Afganistánu v budúcnosti. Pán Kukan, Bosna a Hercegovina. Áno, toto je veľmi dôležité, ako ste povedali. Ja som diskutoval o tom s pani Clinton, ktorá navštívila pred desiatimi dňami región a potom prišla do Bruselu. Obidve sme toho názoru, že teraz je dôležitý čas, aby sme pokračovali v našej stratégii s Bosnou, aby sme ich podporili, aby sme im pomohli, aby sa pohli smerom k EÚ, je to veľmi vysoká nezamestnanosť 39%, je tam celá mladá generácia, ktorá potrebuje prácu, musí mať budúcnosť toto je to, na čo by sme sa mali zamerať. Sú tam určité napätia, musíme sa snažiť vypracovať stratégiu pre to, čo chceme spraviť. Pracujeme na to, máme určité myšlienky a samozrejme musíme ich trošku rozpracovať predtým, ako to oznámim, ale musí nám byť jasné, ako chceme postupovať v najbližších týždňoch. Irán, tie motivácie, áno, motivácia hrozby, či mám dosť tých hrozieb. Podľa môjho názoru je jasné, že sankcie majú vplyv a pevne verím, ako som viackrát povedala, že Irán mm, otvorí potom diskusie. Pán Mírsky sa týka veľvyslancov, my angažujeme tých najlepších, najšikovnejších, snažíme sa pôsobiť najtransparentnejšie a snažíme sa ich prerozdeľovať aj z hľadiska ich pôvodu. Samozrejme, je to určitý proces, niektoré veci som zdedila v predchodcoch. Ja neviem, čo chcú, na začiatku som nevedela, čo chcú členské štáty spraviť, teraz to už viem a je tu potreba s nimi diskutovať o tom, ako zabezpečiť to, aby sme mali uh, jednotlivé štáty dobre zastúpené. Samozrejme, nemôžem to spraviť v jednom ťahu, bude si to vyžadovať určitý čas, um, aby sme to zabezpečili aby bola zastúpená celá Európska únia. Samozrejme, dôležitý aj rodový aspekt, takže bude to trvať trošku dlhšie, ako sme si mysleli pani Brandner. To, čo ste povedali, máte úplnú pravdu a ja trvám na tom, čo som povedala. To, čo chceme, je prevencia, mier a to je vlastne tá, to, čím sa my prezentujeme. O tom je vlastne Európska únia, ako prechádzame konfliktom, ako poskytujeme podporu, ako podporujeme obnovu, ako podporujeme zmierenie Srbsko, Kosovo. To sú tak konkrétne príklady a chcel by som zabezpečiť to, aby sme na to mali správnych ľudí a dôležité, aby sme takto pôsobili. Preto ja mm, by som chcela, aby tie celé služby dobre fungovať, takže eh, počkajte trošku, ako to začne fungovať čo sa týka tých súkromných eh, firiem, tých SBS, ktoré pripravujú eh, ľudí, vycvičujú, to je veľmi, to je veľmi zásadná otázka. Musíme sa tým zaoberať, musíme to riešiť v rámci našich štruktúr správnym spôsobom. Takže ďakujem pekne za, za to, že ste spomenuli túto problematiku. Pani de Kaiser, myslím si, že už som zodpovedala tú otázku o tom, čo sa deje v Iraku, ako aj otázka trestu smrti. Grazie alto rappresentante, non solo per... Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka, nie len za obsah vašich odpovedí, ale aj za stručnosť. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Pevne verím, že tak ako pre vás toto bolo, inšpiro, ako pre nás to bolo inšpirujúce a zaujímavé a že aj vy ste tu nazbierali určité podnety z otázok a komentárov členov nášho výboru. Chcel by som zopakovať naše pozvanie pre vás, aby ste k nám opätovne prišli, keď nastanú udalosti, ktoré budú dôležité a ku ktorým sa bude treba vyjadriť. Ďakujem pekne a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Teraz spravíme krátku prestávku na 5 minút. Milí kolegovia, musíme začať, pretože nemáme tak veľa času, takže... Prosím, posadte sa. No. Takže máme na našom programe bod boj proti korupcii v Západnom Balkáne. Toto vypočutie vychádza z otázky, ktorú sme si položili. Čo môže Európska únia urobiť na podporu boja proti korupcii v našom susedstve? A v tomto svetle sme často mali obavy a preto teda sme pracovali na nejakej európskej perspektíve právneho štátu, ktorý podľa nás je zásadný pre celý tento projekt a hospodársky a demokratický rozvoj musí byť konsistentný, pretože to je základ na prístup do Európskej únie. No a to samozrejme pokrýva aj boj proti korupcii. To je jeden z kľúčových prvkov celého tohto procesu. Samozrejme, že už veľká snaha sa na toto vynaložila na implementáciu politiky, boja proti korupcii. Niektorí majú skutočné problémy viac či menej v tejto oblasti boja proti organizovanému zločinu. A Konštatovali sme aj niektoré pozitívne výsledky v boji proti korupcii. Boli tu úspechy, ktoré, o ktorých sme sa mm, dopočuli a zdá sa, že najväčší úspech prichádza vtedy, keď e, spolupráca je multidisciplinárna. Teda je tam vláda, spoločnosti, občianská spoločnosť, um, obchodná sféra. Keď všetky tieto zložky spolupracujú, definujú postupy, normy, a je tu spoločná podpora jedného cieľa. Boj proti korupcii nie je konečným mm, nejakým gestom. Je to niečo, čo musí stále prebiehať, musí to byť obsažné preto, aby sme dosiahli želaný výsledok. Takže dnes by sme chceli prispieť k tejto zásadnej snahe tým, že vytvoríme fórum na diskusiu. To sme urobili, pozvali sme expertov na vysokej úrovni, ktorí poznajú región veľmi dobre. Bude tu tam výmena názorov, budeme diskutovať e, európske regionálne perspektívy pre jednotlivé krajiny v boji proti korupcii. Z jednoduchého dôvodu musíme poznať, čo je za týmto fenoménom, ktorý e, viac menej pretrváva. Musíme zistiť, ako ho vyhubiť, čiže máme všetko na to, aby sme sa zbavili e, prekážok a dosiahli náš cieľ. A profesorka Taševa je predstaviteľka e, organizácie Zero Corruption z Macedónska. Teda budeme sa pozerať na prípad jednotlivých krajín a potom pani Alovič z Mans z Čiernej hory. Budeme diskutovať, ako pristupovať k boju proti terorizmu v Čiernej hore. Po tretie, pán Deviši, ti sa pozrieme spolu s ním na situáciu v Albánsku. Pôjdeme v tomto poradí. Poprosím vás o 10 minút každého. Ďakujem a teraz má slovo doktorka Taševa. Thank you, Mr. Albert. Ďakujem pekne, pán Albertini. Dovolte mi, aby som vyjadrila svoju vďačnosť za pozvanie a za možnosť prehovoriť pred týmto váženým fórom a dúfam, že moja prezentácia a že moji kolegovia a ja prispejeme k, k rozšíreniu znalostí o boji proti teror- korupcii na Západnom Balkáne. Čiže začnem s mojou prezentáciou. Myslela som, že nebudem mať PowerPoint, ale zdá sa, že je to možné, takže vidíte moje tabulky na obrazovkách, bude to takto zrozumiteľnejšie. Je to taký pohľad e, empirický. Najskôr sa zmienim na vnímanie korupcie, e, e, teda index vnímania korupcie. Tieto údaje boli zverejnené včera v niektorých krajinách Západného Balkánu, ktoré boli zoradené následovne. Macedónsko, Chorvátsko na 62. mieste, potom Čierna hora 69., Srbsko 78., Priečka 87. Albánsko, 91. Bosna a Hercegovina a Kosovo poprvýkrát na 110. mieste. Všetky krajiny na Západnom Balkáne zlepšili e, svoje priečky, ale zlepšenie nebolo také závažné v tom indexte, čo je dôležité, pretože toto je index vnímania. Čiže musíme venovať e, viac pozornosti tým bodom indexu. E, Macedónsko bolo na vyššej pozície, dosiahlo sa zo, z 80. na 62. priečku, ale nebolo toto značné zlepšenie, preto že v indexových bodoch to bolo iba 0,3. Máme tu potom situáciu členských krajín EÚ, ako oni boli zoradené v tomto intexte v porovnaní s Tureckom, čo je kandidátska krajina. Takže vidíme výsledky niektorých členských krajín ktoré sú veľmi nízko v tomto poradí vnímania korupcie a toho spomínaného indexu. Rozvoj korupcie, vnímania výsledkov tohto indexu korupcie v roku 2007, 8, 9 a 10 pre krajiny Západného Balkánu. Tu vidíme pohyb a zmeny vo výsledkoch zlepšenie je jasné, rozličné farby tu vidíte. Rok 2007 tmavomodrý, rok 2010 bledomodré zóna a všetky tieto krajiny v regióne pokročili, napredovali smerom e, k špičke tohto indexu vnímania korupcie. A to nám ukazuje, že vnímanie situácie korupcie v danej krajine, tak ako to bolo hodnotené Transparency International, je eh, konštatovanie zlepšenia v jednotlivých krajinách. Potom je tu ďalší nástroj, ktorý sa používa zo strany Transparency International na hodnotenie situácie v korupcii a to je globálny korupčný barometer alebo barometer korupcie. E, v porovnaní s indexom korupcie toto je založené na empirických dátach, pretože základom sú štatistiky a prehľady, čo je vlastne viktimológia na základe určitej metódy. Um, interviu keď sú respondenti eh, dotazovaní, či dali úplatok, alebo mm, im niekto dal úplatok. Oni teda, alebo členové ich rodiny. Čiže vidíme, ako tieto výsledky tohto prieskumu sa odlišujú od výsledkov eh, indexu vnímania korupcie, pretože tento druhý nástroj je založený na vnímaní a tu je to skôr o osobných skúsenostiach. Takže najskôr sme museli získať dôveru. E, tu bola otázka na dôveru týchto ľudí smerom k ich vládám, či si myslia, že ich vlády sú efektívne v boji proti korupcii. A tu vidíte tú najvyššiu úroveň dôvery v Macedónsku. Macedónske občania si myslia, že ich vláda si počína dobre v boji proti korupcii. Zatiaľ čo najmenej dobre si počína vláda v Bosne a Hercegovine. A je tu tiež výsledok Chorvátska a Srbska, taktiež dosť nízko. Keď sa pozrieme na jednotlivé kategórie štátnych úradníkov, politické strany, e, obchodné spoločnosti, súkromný sektor, verejné, verejný sektor, a justičná sféra a keď majú odpovedať na otázku, do akej miery sú tieto sféry ovplyvnené korupciou v danej krajine, tak tu potom vidíme viac menej existujúcu takú vzorku. Um, ľudia hovoria, že kategória ovplyvnená korupciou je, sú politické strany. Občania z Bosnie a Hercegoviny si myslia, že sú to politické strany, ktoré sú veľmi skorumpované v Srbsku tiež Macedónsku, Chorvátsku, Kosove. Najnižší výsledok má Turecko. Takmer podobná situácia sa týka obchodnej a súkromnej sféry. V Srbsku sú považovaní za veľmi skorumpovaní, rovnako v Chorvátsku, Srbsku, Macedónsku, v Kosove. Verejní zamestnanci a štátni zamestnanci tiež veľký nedostatok dôvery v Bosne, v Chorvátsku, v Macedónsku a Srbsku. Taký istý vývoj e, sa týka justičnej sfére, sféry, kde občania majú skúsenosti s problémami e, s korupciou v justičnej sfére svojej krajiny. Vidíme, že sú tu problémy spojené s korupciou v justičnej sfére ktorý sa nepovažuje za tak závažný v Turecku. To, keď sa pýtame ľudí, či budú platiť viac, keď budú obchodovať so skorumpovanými spoločnosťami, tak najviac pozitívnych odpovedí je v Kosove a najmenej je z Turecka. A potom v Bosne a Hercegovine. Toto je výsledko, výsledok globálneho, globálneho barometra korupcie a to je pre nás odraz toho, čo ľudia považujú za problém v súvislosti s korupciou v ich vlastných krajinách a, a je to porovnanie všetkých krajín. Boli niektoré ďalšie štúdie, ktoré sa vykonali v regióne spojené s korupciou na Západnom Balkáne. Jedna zo štúdií sa týka, e, je štúdia UNODC, e, ktorá bola zverejnená v roku 2005 a podľa tejto štúdie úroveň konvenčných e, zločinov v tejto oblasti sa znižuje, ale je tu len jediná trestná činnosť, ktorá je problematická a to je korupcia a hospodárske zločiny. To je založené na tejto štúdie UNODC, na tejto balkánskej štúdii UNODC. Toto sú zvlášť e, ťažko merateľné priestupky, zvlášť e, teda v oblastiach, e, kde je veľká úroveň viktimizácie ľudí podľa prehľadu e, obetí zločinov. Teda ide o platenie úplatkov a podvody na spotrebiteľov. Potom nedávna štúdia ukazuje, že obyvateľstvo naďalej hovorí o tom, že existujú, je problém úplatkov, takže korupcia existuje a neznižuje sa. Čo robia ľudia v týchto krajinách? E, urobilo sa veľa a musím povedať, že výsledkom medzinárodnej spolupráce členstva krajín e, v Rade Európy, všetky krajiny sú členovia Rady Európy, členovia GRECO a už zúčastňujú sa na mnohých medzinárodných činnostiach a teraz po začatí asociačného a integračného procesu do EÚ je tu veľká snaha o harmonizáciu legislatívy v oblasti e, boja proti korupcii, avšak e, v správach o pokroku z novembra 2007 a tiež e, z roku 2009 sa hovorí, že Brusel kritizuje problém širokej korupcie a nedostatkov v justičnej sfére vo svojich dokumentoch. E, v jednotlivých krajinách prebieha veľa vnútorných činností. To vidíme ako veľký dôraz na antikorupčnú legislatívu. Takmer všetky krajiny, ktoré podpísali e, dohovor UNCAC. E, sú tu nové zákony, ktoré nie sú ani vo všetkých členských krajinách EÚ, ale sú príjmané v krajinách Západného Balkánu. Rozvíjajú sa národné antikorupčné stratégie a programy a krajiny samotné sú v procese revízie a vypracovávania nových akčnejších antikorupčných plánov a stratégií a tieto činnosti existujú takmer alebo vo všetkých krajinách Západného Balkánu. Existujú tiež antikorupčné orgány vo všetkých týchto krajinách. Sú to špecializované antikorupčné agentúry v niektorých krajinách, ako je to napríklad Srbsko, Macedónsko, Kosovo, tieto agentúry sú vytvárané oddelenými zákonmi. Sú to nezávislé inštitúcie. V Čiernej hore je to jednotka vytvorená priamo vládou, ale sú určité myšlienky o reforme a úskok je súčasť e, činnosti e, verejného prokurátora v Chorvátsku. Čiže tieto antikorupčné orgány existujú, ale problémy sú spojené s tým, že majú nedostatok zdrojov, nie je tu dostatočná podpora, nemajú podporu a nespolupracujú dostatočne s ostatnými inštitúciami v danej krajine, dokonca ani s parlamentami. Takže toľko k legislatívnej reforme a najväčší problém, ktorý sa konštatuje aj v správe o pokroku z EÚ, je nedostatok implementácie legislatívy. Občianská spoločnosť ešte stále nemá zdroje a silu a nie je taká efektívna, ako by mala byť v podpore antikorupčných činností. Čiže je tu snaha posilniť protikorupčné činnosti a udržateľnosť právneho štátu v daných krajinách. Možno, že jedným zo spôsobov by bolo spoločne pracovať e, s, na implementácii UNCAC a procesov integrácie do EÚ. Ďakujem pekne. Grazie, dottoressa. Molto interessante il suo intervento. Ďakujem, bolo to strašne zaujímavý príspevok. Ďakujeme, že ste tiež rešpektovali vyčlenený e, čas. Teraz pani Čalovič a tiež proti. Prosím, do, dodržte čas. Je mi obrovskou cťou, že tu dnes môžem byť. Volám sa Čalovič, som z Čiernej hory. Pracujem proti Eh, záujmom svojej vlády a svojich spolupčanov, ale na druhej strane moji občania hovoria, ako tvrdí moja vláda. Čierna hora je krajinou, ktorá je podobná a pritom odlišná od iných krajín Západného Balkánu. Sme jedinou krajinou ktorá nezmenila svoju vládu od komunistov. Stále máme tú istú vládnu štruktúru už 20 ročia. Hoci ak by to aj bola najlepšia vláda na, e, všetkých čia a najlepších, najúprimnejších politikov na svete a najsilnejšiu opozíciu, ktorá by kontrolovala ich vládu, po 20 rokoch by sa boli skorumpovali keď si spomenieme na situáciu, že tá situácia prešla vojnou a sankciami a v tom období sme robili veci, ktoré sa považujú e, za, v iných krajinách za e, organizovaný zločin. Vrátanie pašovania e, ľudí a tak ďalej. Nikdy sme nemali možnosť preseknúť tie prepojenia medzi exekutívou a štruktúrami organizovaného zločinu, eh, kde sa snažili eh, špičky zabezpečiť tieto eh, linky. Ani jeden režim na svete nemá taký prípad, že ten istý režim, ktorý sa naozaj zapájal do ktorý sa zapájal do demontáže pašeráckých liniek, ktoré same, sám ustanovil tieto kanály, linky sa stále používajú a kľúčom e, e, časťou týchto, tohto pášovania stále zostáva. Čierna hora je tiež nezvyčajná aj z iného dôvodu. Po tom, čo sme získali možnosť e, odpovedať na otázky Európskej komisii, index vnímania korupcie u nás sa zvýšil. Nie sú tu však, však konkrétne výsledky. Sme jedinou krajinou v regióne, je jedinou krajinou, kde sa to vnímanie korupcie za tento rok zhoršilo. Naozaj porušovanie e, slobody e, tlače. E, klesli sme tento rok o 24 miest v príslušnom hodnotení mohla by som naozaj povedať, že Čierna hora je jediná krajina integrujúca s, e, do EÚ, ktorá zatajuje e, plnenie aký nielen, nielen pred svojimi občanmi. Takisto pokiaľ ide o dotazník EÚ, ale podarilo sa nám dostať tým odpovediam a zistili sme, prečo ich zatajú, pretože zabudli e, spomenúť v úvodzovkách náhodou, ako porušujú e, média, slobodu médií a tak ďalej. Brutálne a e, nesvedomí to odpovedali na mnohé otázky. Komisia ich spýtala, koľko ste dostali za privatizáciu. Povedali, že sme dostali toľko či toľko od tej či onej spoločnosti. Komisia sa však ďalej pýtala, ako ste tie prostriedky po- použili. Komisia sa spýtala tretíkrát, ako ste ich využili a povedali, na tú otázku sme už odpovedali. Takže sme potom pochopili, že to je dôvod, prečo vláda nechcela viac ľudí zapojených do procesu vstupu, pretože takýmto spôsob e, vyhýbania im prejde. E, falšujúc reformy zavádzajú medzinárodné spoločenstvo Pričom mnohé veci nie sú také problematické ako v okolitých krajinách. Jednoducho len preto, že Montenegro nemá spôsob na to, ako zmeniť svoju vládu. Máme stabilnú vládu, určite je stabilná, to však neznamená, že je to vláda dobrá. A ďalšia vec, ktorá je ďalšou praxou, je zneužívať ten integračný proces. My stále hovoríme, že EÚ nás k tomu núti. Je tu prednostný prístup k určitým investorom s vysvetlením, že to súvisí, alebo že sa to robí preto, aby to sa zlúči, z, zosúladila naša legislatíva s legislatívou EÚ. Po roka či rok na to máme správu o postupe EÚ. What was not in order to make sure our standards. Another thing Ďalšia vec, ktorá je nezvyčajná pre našu krajinu a mnohých politikov medzi, nami, medzi nimi, ak sa s nimi stretnete, uvedomte si, že na základe ich oficiálnych priznania v majetku sú na hranici chudoby. Sú najchudobnejšími politikmi, ako akých som po, počula v živote. Samozrejme, že ich životný štýl je odlišný toho, ktorý oficiálne priznávajú, ale na základe oficiálnych štatistík sme krajinou, ktorá má najvyšší, e, najvyššiu priepasť v chudobe v regióne. 10 e, najchudobnejší, 10 najbohatší. To je najvyššia priepasť a to je po privatizácii, pretože privatizácia nepriniesla e, dané výsledky, nepriniesla výstavbu, s modernizáciu. E, prišla, priniesla len tunelovanie, sociálne projekt, protesty preto nasledujú. Títo ľudia žiadajú len dve veci. Chcú, aby krajina um, <clears throat> žiada nových investorov, a po druhé rešpekt e, pracovných zákonov, ktoré už boli upravené. Bohužiaľ, keďže e, vláda k týmto protestom e, nahliada slepo, napriek hladovkám, v, v uzavretých baniach a tak ďalej, väčšina investorov, ktorí prichádzajú, prichádzajú z jednej konkrétnej krajiny a prinášajú skúsenosti tejto krajiny a to je Rusko. A preto sa v Čiernej hore často hovorí Rusko na pobreží. Práve včera neprekvapuje, že e, pán Lavrov udelil našemu ministrovi cenu za spoluprácu. Náš minister si tu odviedol veľmi dobrú prácu, pretože väčšina ruských eh, milionárov vlastne viac než polovicu našej ekonomiky. Väčšina stavieb na pobreží je nelegálna a naše potenciály pre budúcnosť, pre eh, turizmus sa tým znižujú. Pričom sa hovorí, že sme ekologickou krajinou. Bohužiaľ, všetky inštitúcie, inštitúcie tie nelegálne výstavby ignorujú a napriek varovaniam z mnohých E, zdrojov, že by sa mohli prať peniaze. Ani jeden prípad sa nedostal pred súd, že by znel na pranie peniazy. Či už sme najčistejšia krajina, niečo nesedí s našimi inštitúciami. Aby sme vás e, uspokojili, aby sme uspokojili e, Washington, krajina čoraz viac skresluje štatistiky korupcie tvrdia, že nie je rozdiel medzi e, korupciou na najvyššej úrovni. Nikdy sme nemali e, nejakú vysoko postavenú osobnosť, ktorá by e, končila vo väzení. Väčšinou sú to len obyčajní ľudia, ktorí pašovali alebo nižšie postavení policajní dôstojníci. Iba týchto ľudí stíha náš systém aby sa e, upravili štatistiky a uspokojili Európsku komisiu v ďalších krajinách v regióne, tak tie nám pomáhajú časť našej práci. Chorvátsko to robí tak, že, že e, robí proces pre ľudí, ktorí zavraždili Vukonoviča. E, v Srbsku sa súdia organizované zločinné bandy, ktoré cez naše hranice pašovali kokain z Južnej Ameriky. Je to 3000 kg kokainu. Minimálne v jednom prípade, kedy boli chytení. Ďalej Macedónia to robí, pretože takisto e, sa našlo 400 kg kokainu. Naša vláda sa medzi, medzi časom zaoberá najnižšou úrovňou zločineckých organizácií ľudia zo štátnej správy sú prepojení s štruktúrami or, e, e, organizovaného zločinu. Premietalo sa video svadby prominentného e, predstaviteľa, ktorý my sme zistili, že na videu sú nielen zločinci z regiónu na tejto párty, z okolitých krajín, ale aj predstavitelia tajnej služby sú spoločne s týmito ľuďmi. Tešia sa, boskávajú sa. Každá ďalšia iná vláda by vyšetrovala, čo ten či onen človek robil na tomto stretnutí. Namiesto toho vyšetrujú nás, či my, či my vieme, kto to dal na internet. Vyšetrujú E, novinárov, že to vláde pripomína. Takže takto bojujeme proti organizovanému zločinu, že sa bojuje proti tým, ktorí kladú o tom otázky. A na záver vám musím povedať, že som presvedčená, že Čierna hora nemá ani jedinú ani problém e, s organizovaným zločinom, ale s malými skupinami ľudí, ktorí zaberajú verejné inštitúcie, aby fungovali pre ich súkromné záujmy. Ak Čierna hora nepokročí v tom procese európskej integrácie, ak nám budete hovoriť, že sme Kolumbia na Balkáne, že vás nechceme v EÚ, budú z toho profitovať len tí zlí. Akýkoľvek odročenie prospeje len tým zlým pretože naša jediná nádej je práve tá integrácia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Čalovič. A teraz dostane slovo ďalší rečník, pán Derviši. Uh, uh, Ďakujem pekne za slovo. Budem hovoriť 10 minút, nebojte sa. Sa volám Lufty Deviši. Posledných 20 rokov som pracoval ako novinár. Keď moja manželka povedala mu synovi, že musí sa poriadne učiť, aby si neskončil ako tvoj otec, tak som zmenil povolanie a pôsobím teraz v občianskej spoločnosti. Albánska je, Albánsko je monitorované hľadiska EÚ, čo hľadiska, ide tu o otázky demokracie, korupcie, právneho štátu. Od roku 2001 každoročne sa zverejne správa o pokroku, pričom vidíme, že niektoré časti tej správy sú každý rok rovnaké. Korupcia je naďalej závažný problém v Albánsku, to je jedna veta, a druhá veta hovorí, že zákony a stratégia boj proti korupcii nie sú problematické, ale ide o tú implementáciu v praxi. Korupcia je vysoká a veď sa častokrát politizuje, v médiách sa obvinujú jednotliví politici a oni prispeli k tomu, že vytvorili vlastne v štáte takú atmosféru, kde súdnictvo platí tú, tú cenu za takéto politické sporia a korupciu. Čo sa týka legitimnosti, je tu boj o podporu verejnosti a neveľmi sa starajú o medzinárodné spoločenstvo. Verejnosť sa ale stav, stará o medzárne spoločenstvo viac ako títo politici. Čo sa týka týchto správ o pokroku, e, vidíme, že je tam pravdepodobne problém s tým, že sa skonštatuje, že je tam pokrok, ale je nevinutné mať viac pokroku. Čo sa týka vládnych strán, si prečítajú iba prvé stra- prvú časť tej vety a opozícia si prečíta druhú časť tej vety. To je problém. Čo sa týka prieskumu verejnej mienky a volieb, ľudia sú za integráciu. Potom je to určitý prieskum z roku 2009, kde sa považuje NATO a židúci e, EU, prezident, média, polícia, finančné inštitúcie, súkromné inštitúcie. To sú tie organizácie, ktoré najviac veria. Až potom ide súd, súdnictvo a potom na záver idú politické strany. Keď si predstavíte teda tento zoznam, tak vidíte, ako sa vníma korupcia, ako je dôvera voči inštitúciám. 89% Albáncov by povedali, áno, keby bolo referendum o prístupe EÚ, účasť bola určite veľmi vysoká, sú tu dôležité témy ako otázky cestovania, liberalizácie. 87% Albáncov by povedal, že dôležité posledný právny štát. 80% hovorí, že znamenalo by to viac stability a 61% očakáva viac hospodárskej súťaže. 77% by povedalo, že bola by menej korupcie. Ľudia sú toho názoru, že integrácia do EU by znamenala lepšie pravidlá. Čo sa týka hospodárskeho kolapsu v roku 1997, korupcia sa stala dôležitou témou, ale nebolo to na vrchole eh, politickej agendy. Je dôležité vytvoriť stabilitu, fungovanie inštitúcií a až potom bol boj proti korupcii. Keď si pozriete posledných 10 rokov a úsilie v oblasti boj proti korupcii, tak vidíte, že prvý krok bol vykonaný v súvislosti s dobrým riadením toto vidíme na prvých projektoch, ktoré sa implementovali od roku 2000 do roku 2005. Väčšinou sa to sústredilo na inštitucionálne reformy, právny štát a nové zákony a opatrenia, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. Ďalšie príspevky zvonka boli z EÚ a potom od Rady Európy. Sú to aj určité úspechy, a jedna z najdôležitejších reforiem je elektronické verejné obstarávanie. Albánsko je jediný štát na kontinente, kde takmer 100% e, e, obstarávanie sa rieši takýmto spôsobom. Je tam e, možné aj platiť dane online, je tam špecializovaná jednotka na boj proti korupcii. Ale čo sa týka korupcie, Dôležité je, aby tam bola dostatočná politická vôľa. Keď si pozriete politickú korupciu, boli tam viaceré fenomény, ktoré prispeli k tomu, že táto, tento boj je takmer prehnaný. A prehraný. Tu množstvo prípadov, ale súdy nekonajú, alebo sa nikdy neukončili. Mnohé obvinenia z korupcie súvisia s voľbami, potom dojde politickej rotácii a potom tie obvinené osoby sa stajú politickými spojencami. Je tu beztrestnosť. Strany ako také fungujú bez mechanizmu pre transparentnosť, čo sa týka ich financovania a aj nejasných prepojení s súdnictvom, čo je problematické, to je vymenovávanie verejných, teda verejných úradníkov vládna strana e, nedostatočne transparentná, je to zneužívanie verejných prostriedkov. Čo sa týka súdnictva, súdnictvo trpí viacerými problémami. E, ten komunistický systém slúžil samozrejme štátostrane. V súčasnosti máme iný systém. Väčšina tých, ktorí príjmajú rozhodnutia, rámci súdnictva sú ale produktom starého systému, majú teda takúto mentalitu. Súdnictvo je prepojené silne s politikou. Albánsko je jeden z málo štátov, kde, kde minister spravodlivosti má tak povediac monopol a môže trestať aj sudcov a môže posudzovať ich prácu. Čo sa týka ústavnej štruktúry, tam sú tiež určité špecifiká a sú tam síce uvedené určité možnosti, ale nie, nefungujú v skutočnosti. Čo sa týka boja proti korupcii a tých prípadov, je tam nedostatok nástrojov, aby e, súd, súdcovia boli braní na zodpovednosť. Skorumpovaní súdcovia sú nedo, nie sú dostatočne stíhaní a rozhodujú pod tlakom kriminálnych organizácií alebo politikov takto sú, súdnictvo nemôže dobre fungovať a nemôže bojovať proti korupcii. Úloha médií v rámci boja proti korupcii v Albánsku. Máme asi 30 denníkov, 4 televízne stanice, 2 digitálne platformy, 56 regionálnych televízií a viac ako 12 káblových televízií. Média sú štvrtou mocnosťou, oni prispievajú veľmi intenzívne k diskusii. 5 staníc a množstvo informačných zdrojov a vidíte tam stále tých istých ľudí. Média mali hodnotiť situáciu, kritizovať, ale tak to nie je. My chceme, aby médiá kritizovali. Média podporujú stranické línie, majú provládne médiá, opozičné médiá, a potom tu máme takých, ktorí podporujú opozíciu, takých, ktorí podporujú vládu. Korupcia je silná, je tu tlak na médiá, keď sa niečo objaví ohľadne korupcie, druhý deň sa tom nepíše, keby sa nič neudialo. Úloha občianskej spoločnosti Sú to rozličné projekty, výskum, dve veci sú z toho jasné a musím ich spomenúť. E, nie sú to dostatočné aktivity na strane vlády a vládnych organizácií. Väčšina výskumu sú projekty, ktoré sú zadané medzinárodnými organizáciami a nie, nie národnými organizáciami. Čo je ale pozitívne, je tu agentúra pre podporu občianskej spoločnosti, a hlavnou prioritou ostalo boj proti korupciu. Na záver vám môžem povedať z hľadiska mojej skúsenosti, že je tu kľúčové odporúčanie pre Albánsko. Koncenzus politických strán je veľmi dôležitý. Politické strany by mali konať v rámci blížiacich sa regionálnych volieb v januári 2011 a plne by sa mali rešpektovať odporúčania OBSE. Vláda by mala spolupracovať, vypracovať reformu súdnictva a myslím, že som vyčerpal čas a hovoril som určite veľmi rýchlo. Grazie dottor Derbici, eh, è stata molto interessante Ďakujem pekne pánovi doktorovi Devišovi, to je naozaj veľmi zaujímavé. A teraz eh, by sme mali mať eh, diskusiu. Ja na nešťastie musím odísť, mám iné stretnutie, ale môj kolega, pán Kukan, bude predsedať. Ako viete, je to predseda delegácie pre vzťahy s eh, Albánskom, Bosnom a Hercegovinou, Srbskou, mm, Černohorou a Kosovom. Takže ďakujem a uvidíme sa zajtra. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia. Chcel by som teraz otvoriť diskusiu. Vyzvem zástupcu komisie, ale potom by ste mali mať slovo vy. Môžete položiť otázky, pretože môžete položiť otázku. Bolo by teda logickejšie dať vám slovo potom. Mám niekoľko rečníkov. Najskôr Viktor Boštinárov. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam túto schôdzu a začnem korupciou na Západnom Balkáne, ale nie len tam, pretože keď sa hovorí o rozširovaní, toto je európska téma a zdroj obav nielen pre Európsky parlament, ale aj pre Európsku komisiu aj v správach e, a je to aj e, na programe našej delegácie pre juho-východnú Európu. Korupcia znamená skorumpovaných ľudí a tých, ktorých e, skorumpujú. Sú tu vždy dve strany a zvyčajne sa hovorí iba o tých skorumpovaných ľuďoch, zabúdajúc na to, že aj tých, ktorí dávajú úplatky, aj tých treba riešiť. Bod číslo 2. Mali by sme si položiť otázku, čo sa dá urobiť na európskej úrovni e, v procese rozširovania a prístupu. Ak e, sa dá niečo urobiť, niečo jednoduché na zabranenie korupcii a vzťahov medzi, vysok, medzi politikmi na vysokej úrovni a korupciou, tak e, možno jedna vec je financovanie politických strán. Tu je samotný koreň korupcie na politickej úrovni. Nevidím žiadnu európsku stratégiu, či už zo strany Európskej komisie, parlamentu, v našom inštitucionálnom dialogu s aktérmi na Západnom Balkáne. Po druhé, financovanie volebných kampaň. Ďalší, ďalšia dôležitá oblasť korupcie, pretože zvyčajne E, dary a prostriedky v volebných kampaniach sú založené na určitej podmienečnosti a politici musia mm, dosiahnuť výsledok ako náhle sa dostanú k moci. Čiže nemáme žiadnu stratégiu ani tu v EÚ, bo číslo 3, transparentnosť financovania kategórie, ktoré som, ktoré som spomenul. Máme stratégiu a požiadavky v našom dialogu s ľuďmi z Západného Balkánu. Až doteraz nie. Potom diskusie a predbežné požiadavke vo všetkých inštitucionálnych dialogoch, definícia a riadenie konfliktov záujmov, nielen deklaratívnym spôsobom, len slovami, a potom na to zabudnúť. A potom zverejnenie majetku verejných osobností neformálnym spôsobom, pretože to sa urobilo v iných členských krajinách a z výsledky sú nulové. Čo môže urobiť Európsky parlament predtým, ako obviníme ostatných? Pozrime sa sami na seba. Máme politický dialog s rozličnými politickými e, stranami v tomto regióne a pravdepodobne ako prvé by sme sa mali spýtať pred akýmkoľvek spojením, pretože všetky politické strany chcú vstúpiť do EPP, SAD a podobne, ale najskôr treba, aby splnili určité predbežné podmienky, medzi ktorými sú kritéria ohľadom transparentnosti, zodpovednosti, politických strán, e, volebných kampaní a podobne. Doteraz sme nič takéto neurobili. Má komisia stratégiu, ktorá by bola koordinovane implementovaná v, v tomto regióne? Nie. A my sme európske politické strany a skupiny v parlamente. Máme dialog o tom, čo by sa malo podporovať v našej inštitúcii a v našom dialogu s politickými stranami v tomto regióne, aby sme dosiahli želateľnú úroveň transparentnosti a zodpovednosti. Nič sa neurobilo. Ako sú mm, nadácie politických stran financované? Máme kritéria v niektorých krajinách? Áno, sú tieto kritéria implementovateľné aj v tomto regióne ako predbežná podmienku. Chcete vstúpiť do našej politickej rodiny, tak by ste mali splniť tieto podmienky. Je to potom na ich rozhodnutí, nie na našom. Ale oni chcú vstúpiť do našej politickej rodiny a nie naopak. Máme v Európskom parlamente inštitucionálny dialog, pokiaľ ide o naše politické vzťahy s politickými aktérmi v tomto regióne. Budem hovoriť na, o jednom konkrétnom prípade Albánsk, z Albánska. Pozrieme sa na situáciu spred troch týždňov, obrovský škandál na, o korupcii na vysokej úrovni, rozličné mená, obvinenia opozície voči vláde a naopak a žiadne dôsledky až doteraz neboli vyvedené, ale v tejto téme dve politické skupiny tu v parlamente, moja vlastná SD a EPP, mali pozície bez toho, že by brali do úvahy to, čo je v najlepšom záujme pre prípravu Albánska, aby dosiahlo výsledky, splnilo podmienky a normy Európskej únie. Môžeme v tomto, takýmto spôsobom niečo dosiahnuť? Áno, ale je tiež dôležité nielen obviňovať ľudí zo Západného Balkánu, predtým ako sa pozrieme alebo pozametame si pred vlastným prahom a urobíme niečo, čo sa ľahko dá dosiahnuť. A ešte raz ďakujem za pozornosť. Myslím, že mali by sme pracovať s Európskou komisiou na možno nie práve stratégii, ale pracovať na určitých predbežných kritériách v našom dialogu s politickými stranami a lídrami a vládami, občianskou spoločnosťou, pretože v opačnom prípade budeme hovoriť o rovnakých veciach nielen na budúci rok, ale až kým sa neskončí proces rozširovania a potom znovu budeme hovoriť o korupcii v nových členských krajinách Európskej únie bez vyriešenia problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem kolegom a chcem pripomenúť, že máme len pár minút Mám sedem rečníkov a chcem ešte dať e, slovo komisii, e, trom našim váženým hostom, čiže nechcem stanovovať e, rečnícky čas, len sa odvolávam na vašu zodpovednosť a kolegialitu. Teraz dám slovo z... zastupcovi predsedu delegácie pre Macedónsko, pánovi Salabrakovsovi. Ďakujem. Chcem uvítať iniciatívu predsedníctva sekretariátu. Aj keď to nie je zahraničná politická téma, je to obrovský spoločenský problém a pomáže nám aj pri potrebných rozhodnutiach v zahraničnej politike. Nadobudol som dojem, že, že to tu je to tu vyzerá tak trochu jak na pohrebe. Vidíme, ako je všetko pomíjajúce, ale na druhý deň predsa život pokračuje. Tak ak by to malo vyzerať podľa tohto e, stretnutia, tak by neboli výsledky. Môžem toto dokáže priniesť výsledky len vtedy, keď budeme tak intenzívne sa problémami zaoberať a aj niečo podnikneme. Pretože sa ukazuje, že ľudská povaha má sklon k nezákonnosti. Ešte čosi k Macedónsku pre nás vlastne neexistuje Macedónsko. To je bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko. Ilegálna vec je vždy ilegálna a to vedie k tomu, že e, tu vznikajú rôzne fenomény. Napríklad aj e, korupcia. Pán Derviši z Albánska tu hovoril podobné veci ako um, Napríklad teda International Transparency, tá správa zo včerajška je len Albánsko skorumpované na celom svete. V tejto správe je vidieť, že korupcia existuje všade a to by nás malo zamestnávať. To by malo všetkých zamestnávať. Podľa štatistík e, sa najviac týka toto e, verejných predstaviteľov, všetci tí, ktorí vykonávajú moc, hlavne štátnu moc. Predovšetkým sa korupcia šíri v menej rozvinutých krajinách. V rozvinutejších krajinách sú to hlavne veľké podniky, ktoré sú skorumpané. A európske podniky v štátoch EÚ a aj mimo. Sú tu teda sklony ku korupcii, takže uplácajúci a uplácaní sú tu rovnako, i o nich tu ide rovnako a keď, keď problém budeme negovať, tak sa ďaleko nedostaneme. Musíme v budúcnosti naozaj vyvinúť snahu. Nemôžeme len tak povedať, že balkánske krajiny si pod, zoberieme podrobnejšie pod lupu. Naopak musíme, e, nesmieme sa e, nesmieme pripustiť, aby sme prehliadali veci, ktoré možno vidieť aj voľným okom v iných krajinách EÚ. Určite sú tu aj konkrétne prípady riešenia ktoré by sme mali predkladať, aby podmienky v celej EÚ sa zlepšili, nielen na Balkáne. Mali by sme sa postarať o to, aby korupcia ubúdala, pretože keď v dnešnej situácii ostaneme, ďaleko sa nedostaneme. A ešte k Balkánu by som chcel povedať, že je predsa zvláštne, že sú tu možno nacionalistické tendencie, ale súčasne aj korupcia. Tieto nacionalistické tendencie sú niečo veľmi dôležité. Počas francúzskej revolúcie sa tiež ukázalo, ako tieto veci vzájomne súvisia. Musíme si teda klásť otázku, ako môžeme proti tomuto všetkému bojovať. Budeme sa odvolávať len na zákony, alebo na majetkové pomery. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne a teraz má slovo Zoran Táler, spravodajca pre Macedónsko. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som uvítal účastníkov tohoto workshopu aj našich hostí. Prezentácie boli vynikajúce a chcel by som oceniť ich, e, ich e, odvahu v určitých e, oblastiach. Pani Čelovič, chcela by som sa vás spýtať, či ste sa kedykoľvek doma cítila ohrozená, pretože e, štát i krajina, ako ste sami povedali, nie, nie je veľmi pozitívna. Boli ste veľmi úprimná a otvorená. Podľa mňa je pravdou, že keď hovoríme o korupcii, sú tu vždy dve stránky. Jeden, čo dáva, jeden, čo berie ale vo všetkých krajinách, o ktorých hovoríme, Macedónsko, Čierna hora, Albánsko, ako aj v určitých členských krajinách si myslím, že je mentalita rodinkárstva, určitého naladenia mysle. Tí, ktorí sú pri moci, si myslia, že, že majú krajinu v svojich rukách, že ju vyždímajú, vyžmýkajú, tak len ako to len ide. Tí, ktorí sú pri moci, berú to, čo podľa nich patrí im. To je, e, to je e, príklad e, policie, súdnictva, rôznych zložiek sietí, ktoré si navzájom pomáhajú. Kľúčovým prvkom tu je, teda v boji proti takýmto sieťam, je informovanie verejnosti, občianská spoločnosť, ktorá sa týmto bude zaoberať. A ja tu chcem poblahoželať pani Taseva i pani Čalovič za to, čo robia. Myslím si, že ste výborné predstaviteľky občianskej spoločnosti, pretože vy e, informujete o tomto. Média sú dôležité, média, ktoré kontrolujú situáciu. Najhoršia situácia je v tých krajinách, kde ľudia pri moci majú v svojej moci aj média. Takých príkladov je veľa. Takže kľúčová otázka komisie je nasledovná. Do akej miery EÚ e, investuje na boj proti korupcii v kandidátskych krajinách. Dokážeme urobiť ešte viac? Dokážeme podporiť tých, ktorí o tomto probléme hovoria? Ďakujem a teraz dávam slovo pánu Tarnakovi spravodajcovi e, pre Čiernu horu. Ďakujem. Pán predseda, budem veľmi stručný. Tiež by som chcel požiadať pani e, Čalovič, o, teda položiť otázku. Prezentovala nám veľmi, veľmi farbivú prezentáciu situácie a o to, ako funguje vláda v Čiernej hore. Ja som počul podobné slova, keď som bol pred pár týždňami e, v Podgorici od člena opozičnej strany ktorý takisto vyjadroval presvedčenie, že každý patrí do nejakého syndikátu, mafie, každý je skorumpovaný. Ale on, myslím, bol taký osamelý hlas. Nikto iný to nepovedal, ani nikto z diplomatických predstaviteľov EÚ, veľvyslancov. Takže si kladiem otázku, ako môže vznikať takýto rozdiel dvoch pohľadov na Čiernu e, horu. Napríklad sme tu počuli e, šéfovi parlamentu, ktorý si cestuje po zahraničí a dostáva platby. A podobne sme videli pri výročnej správe o parlamente. Rôzne výlety. Nemyslím si, že náš predseda zosobnil alebo detailne ukázal do detailu všetky tieto veci, ale takisto ste hovorili o prostriedkoch, ktoré sa získali privatizáciou, že vláda nie, nepovie, ako ich používa. To znamená, že ich vyslovene z, ukradli, že nie sú, nie sú v príjmoch eh, rozpočtu. Ako používa teda vláda prostriedky eh, z privatizácie? To nie je otázka Montenegra, to je eh, očividne otázka aj rozpočtového výberu parlamentu. Či sa to použije na infraštruktúru, alebo či sa vyplnia e, nedostačujúce peniaze v penzínom fonde. Takže naozaj ste chceli tvrdiť, že tie prostriedky boli ukradnuté alebo nesprávne použité nesprávnym spôsobom. To ma veľmi zaujíma, pretože e, o tom budem čoskoro písať správu. Thank you very much. Next is Ulrike Lunáček. Ulrike Lunáček je ďalšia rečnička, eh, spravodajkyňa pre Kosovo. A ja vám chcem za seba poďakovať za tieto veľmi podrobné a elokventné správy o týchto dvoch krajinách, takisto o, kraj, o cel, celkovej situácii, transparentnosti veci a tak ďalej. Rovnako ako predrečníci si Niekedy, keď počujem o týchto veciach, keď cestujem, keď počujem túto kritiku k organizovanému zločinu, korupcii, keď hovorím ako občan európskej krajiny EÚ, mám chuť povedať, že je tu korupcia a organizovaný zločin viac či menej aj v našich krajinách, ale každý z nás má problém na určitej úrovni a musíme podľa mňa čo sa z toho môžeme poučiť, aké otázky, ako sa veci riešia v rôznych krajinách, financovanie volieb, e, strán, to je jedna z otázok. Mnohé krajiny tu urobili pokrok, ale čo sa dá urobiť preto, aby bola väčšia taká viditeľnosť toho, ktoré prostriedky sa použijú pre ktorú stranu a tak ďalej neviem o Rakúsku, mojej krajine, neviem o všetkých. Nie všetko je e, v centre verejn- pozornosti verejnosti. Každopádne e, tiež by som vám položila otázky. Jedna sa podobá otázke pána e, Talera. Pani Čalovič veľmi otvorene kritizovala svoju vládu a kladem si otázku, ako, sa, ako to riešite? Máte niekedy strach? Máte problémy v svojej krajine? Ďalšia otázka by mohla byť, či v procese vašej, počas vašej kritiky pre, pri práci pre vašu mimovládku prebehli niekedy vypočutia v parlamente, kedy ste vašu vládu mohli s tým konfrontovať treba povedať, že parlament v takom prípade nekontroluje dobre vládu. Takže otázka znie, že keď hovoríte otvorene, tak obávam sa, že som práve stratila čosi. Prepáčte, pán Derviši, podobne váš prípad existuje vo vašom parlamente verejná rozpráva o otázkach, ktoré ste e, nadniesli konfrontujete tieto, e, vašu vládu s týmito otázkami, lebo aj to je súčasť zvyšovania povedomia v širšej verejnosti. Do akej miery e, sa o veciach, ktoré vy spomínate, hovorí v médiách. To by som rada vedela. No a komisie by som sa rada spýtala, že pokiaľ ja viem, komisia dostáva množstvo svojich e, údajov práve z mimovladie, ktoré dostávajú otázku, ako vnímajú situáciu v svojej krajine. Takže e, verím, že aj vy hovoríte s, pre, s predstaviteľmi komisie vo vašich krajinách. Je tomu tak naozaj? A tie informácie, ktoré dostávate, dostávajú sa potom do správy komisie? Verím, že áno, ale je tomu tak naozaj? Občianská spoločnosť, a teda podstata nezávislých organizácií, ich význam v občianskej spoločnosti, organizácií, ktoré majú čas, energiu, odvahu, prístup k médiám, takisto prostriedky na to, aby robili prácu, ktorú robíte vy. Už to je podstatné pre boj proti e, korupcii. A takisto médiá, ktoré to dokážu. A to je problém v mnohých krajinách. A ďalšia vec, ktorú by som chcela vedieť, viete, že my, my tu v parlamente sme spravodajcami pre vaše krajiny. Čo od nás očakávate, aby sme urobili, keď sa stretávame s predstaviteľmi vašich vlád, keď robíme správy, ste spokojní so správami, ktoré robíme, ste spokojní s verejnými vyhláseniami, ktoré robíme, čo by ste chceli aby sme robili hlasnejšie, kritickejšie. Robíme teda naozaj dostatok, aby sme naozaj e, pokročili v boji proti korupcii. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Panceri. Grazie, brevemente. Io vorrei evitare in questo... Ďakujem pekne, pán predseda, skutočne iba stručne. Ja by som chcel predísť jednej veci v tejto diskusie. Nemali by sme povedať, že všetci sme skorumpovaní tak či tak, alebo že nikto nie je skorumpovaný, takto by sa to nemalo e, takto to nemalo ísť. My ako Európsky parlament by sme predsa mali vyslať istý signál a mali by sme poskytnúť určité možnosti, ako by bolo možné znižovať korupciu. Včera sa zverejnil určitý rebríček, to hovorí mnohé o Európe. Myslím si, že tento fenomén jednoducho je úzko prepojený s problematikou, ktorá sa dá ľahko identifikovať, ale ťažko sa proti nej bojuje. Keď sú nejaké pravidlá a sa nedržiavajú, tak sa šíri e, korupcia, zhoršuje sa demokracia a to potom vedie k tomu, že sa šíri korupcia. Ja by som ale chcel rozlišovať medzi štátmi EÚ a kandidátskymi štátmi. U nás jednoducho veci fungujú trošku ináč. Dobre, ale povedzme si, ako je to napríklad Čierne hore, tam sú, určite, tam sú veľké, tam je situácia úplne iná. Chcel by som položiť krátku otázku. Máte ten pocit, že medzinárodné a európske pôsobenie e, zlepšilo situáciu v oblasti korupcie? Toto je skutočne veľmi dôležitá otázka, aby sme vedeli, či naše pôsobenie v regióne vôbec prospieva účelu boju proti, proti korupcii. Teraz ďalšia vec. Spomínalo sa tu, že obyvateľstvo v regióne vníma korupciu ako niečo, čo je všade prítomné. Potom sa uskutočnili aj určité protesty proti vládam. A ja viem, že vy ako občianská spoločnosť sa snažíte konať. Samozrejme chápem, že situácia je zložitá, ale chcel by som sa spýtať, do akej miery občianská spoločnosť môže skutočne zakročiť proti korupcii a celkovo aké je presvedčenie na strane občianskej spoločnosti, že by sa mohlo, mohol podariť boj proti korupcii, keď tento fenomén je takto rozšírený, je možné, že napriek vašemu intenzívnemu úsiliu verejná mienka to, to vníma ako niečo, čo je bežnou súčasťou života. Preto by ma zaujímalo, či verejnosť e, si nerobí nejaké starosti, je tak povedať jedno, alebo či sa chcú približovať k Európskej únii a bojovať proti korupcii. Ďakujem pekne a teraz posledný rečník pán Kirilov. Thank you, Chairman. Uh, I think this was... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že toto bolo veľmi zaujímavé podujatie. Mali by sme k nám pozývať ľudí, a takto viesť s nimi diskusiu. Dôležité, aby si naši kolegovia uvedomili, aká je zložitá situácia. Netýka sa to iba tých štátov, o ktorých tu hovoríme. Týka sa to aj susedných štátov. Zahrňa to aj skutočnosť, že kriminálníci, sa tak povedz integrovali už dávno. A my v Európe sme častokrát diskutovali iba a oni boli podstatne efektívnejší. A to, čo je také smutné, je, že oni už majú teraz skutočne veľkú moc. Musím povedať, celé to ilegálne, tie ilegálne aktivity a pašovanie, pričom vieme, že Albánsko a iné štáty Balkánu sú súčasťou takýchto aktivít. Potom tieto aktivity sa šíria do ďalších štátov, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Bosna, môžeme hovoriť, hovoriť v ďalších štátoch a potom to ide aj smerom na západ. Keď hovoríme, sú, že sú silní, tak skutočne získali svoju moc počas embarga voči Oslávii. Vtedy sem začal dobre dariť, ale aj bez tohto embarga už mali značný vplyv. To, čo je skutočne dôležité, je, že sú určité štáty, kde existuje vyššia miera korupcie organizovaného zločinu. Si spomínam predtým, ako náš štát Bulharsko vstúpil do EÚ, sme boli tiež kritizovaní a skutočne bolo to aj na mieste. Potom si spomínam, že ten britský kolega povedal, čo sa týka tohoto kritéria, Máme tu jeden zakladajúci členský štát, ktorý by mal tiež problémy s týmto kritériom. Jednoducho je to náš spoločný boj a mali by sme sa sústrediť pro všetkým na tie štáty, kde je situácia najhoršia. A ja som skutočne vďačný za informácie, ktoré poskytli rečníci. Ja som počul, že Čierna hora je skutočne takýmto problematickým miestom a jednoducho situácia je veľmi zložitá. Tá moc, ktorú tam majú, určité združenia organizovaného zločinu. E, a ak nezačneme konať, ak nesústredíme naše sily, tie problémy budú ešte väčšie. Môžeme spomenúť ďalší príklad. Kosovo, vieme, aká tam bola nestabilná situácia, je tam aj naďalej je tam politická nestabilita skutočne na najvyššej úrovni. A prečo to tak je? No, nie sme si úplne istí, ale ja som presvedčený, že je to preto, lebo je tam silná ruka organizovaného zločinu, ktorí si v Kosove môžu robiť to, čo chcú. Určite si spomínate, že tam bol prípad, kde traja Nemci boli obvinení z terorizmu. Mm, a, a tam vlastne sa zaoberali vyšetrovaním korupcie na vysokej úrovni a zrazu boli zatknutí, boli uväznení a obvinení z terorizmu. Boli obvinení z toho, že sa snažili niekde umiestniť bomby. To znamená, že musíme sústrediť naše úsilie, musíme konať podstatne efektívnejšie a myslím si, že komisia mala byť veľmi obozretná v rámci svojich hodnotení, ktoré niekedy nezodpovedajú pravde, ako sme videli napríklad Čiernej hory. A možno my by sme mali tiež pôsobiť podstatne efektívnejšie, môžeme hovoriť podstatne otvorenejšie. Keď diskutujeme na delegáciách v rámci návštev, mali by sme byť v podstate energickejší a realistickejší. Mali by sme hovoriť o tom, aká je skutočná situácia. Ďakujem pekne účastníkom. Ďakujem pekne pán Kirilov a teraz by som dal slovo pánu Maragosovi, zástupcovi Európskej komisie DG Enlargement. Thank you. Thank you, Mr. Kukan. I'm very pleased to be here with... Ďakujem pekne, som rád, že som tu dnes medzi vami. Je to veľká česť a radosť byť medzi priateľmi a kolegami, ktorí sa angažujú a zaujímajú ich udržateľný výsledok v tejto veľmi dôležitej oblasti. Musím na začiatok povedať, že korupcia a boj proti nej je kľúčová v politike rozširovania. Je to tak po veľa rokov a Pokryli sme to v našej správe o pokroku, v dialogu s krajinami a bola to otázka, či to pokrývame aj v programoch IPA. Mám tu niekoľko čísel. Napríklad v roku 2009 sme alokovali 80 miliónov do, do, do projektov dopravného štátu, čo pokrývalo korupciu, ale aj reformu policajného sektora a boj alebo reformu justičného sektora, čo sú dôležité piliere v tomto boji. Od roku 2007, teraz hovorím o všetkých krajinách, sme mali projekty za, za 13 miliónov, ktoré boli um, zamerané na boj proti korupcii. Najdôležitejšia nie je ale suma, ale koordinovaný prístup a zaangažovanosť, politická vôľa, a zaangažovanosť na, stane, na strane inštitúcií. Ďalší dôležitý prvok v tomto rámci je konsenzus o rozšírení december 2006, závery rady a obavy členských krajín založené na tom, čo sme zistili po piatej voľne rozšírenia, teda musíme riešiť kľúčové témy od začiatku procesu rozširovania. Čiže čo očakávame je, že krajiny, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ, začnú s reformou justičného sektora bojovať proti korupcii a vytvoria rámec, ale budú ho aj implementovať už od začiatku samotného procesu. Toto monitorujeme každý rok v správe o pokroku. Tento rok predstavíme dve stanoviska k Albansku a Čiernej hore. Boj proti korupcii bude mať prominentnú úlohu e, v tejto oblasti a okrem politických kritérií budeme pokrývať alebo pokračovať v monitorovaní situácie v kontexte rokovania o kapitole 23 s metodológiou otvorenia, benchmarky, zatvorenie benchmarkov nie je to ľahké, ale tu máme niekoľko veľmi dôležitých nástrojov. Najskôr prístupový proces je stimulom. Je to nástroj, ktorý môže pomôcť reformám danej krajine. Občania sa o to zaujímajú. Boli tu otázky, či berieme do úvahy to, čo občania chcú. Občania celkom určite očakávajú, že keď vstúpia do EÚ, tak korupcia sa zníži. Možno niektorí profitujú z korupcie, ale veríme, že to nie je väčšina občianskej spoločnosti a verejná mienka, a verejná mienka v tejto krajine nie je takáto. Čiže takýto máme cieľ. Financovanie politických strán, myslím si, že veľmi vhodné pripomienky zo strany pána Boštináru týmto smerom. Pravdepodobne neexistujú v tejto oblasti európske normy. My sa snažíme o najlepšie postupy ak si pozorne prečítate našu správu za posledných pár rokov, tak mám zo sebou správy Černej hory a Albánska, tak toto sú tam priority, musíme ich riešiť. Nezaujíma nás len formálna stránka, existencia zákona. Obava v Albánsku sa týkala nedostatočného dozoru nad financovaním politických strán. Čiže plný, plná kontrola všetkých vecí neprebieha Časť robí Ministerstvo financí, Centrálna volebná komisia a nám, nás zaujíma prepojený systém, ktorý umožní, aby politické strany fungovali na veľmi solidnom základe s veľmi e, vysokými normami efektívnosti. Veríme, že tento typ dialogu a zaangažovanosť politických e, strán e, v Európe nám napomôže v tejto snahe, ale kľúčová je mobilizácia oficiálnych orgánov v daných krajinách. Sú tu snahy vo všetkých krajinách majú dobrý rámec a najdôležitejšie je posilniť nezávislé inštitúcie, posilniť kontrolu, riešiť eh, slabé miesta v legislatíve. Konflikt záujmov existuje v každej krajine, ale nie je to dostatočne monitorované a implementované. Podľa nás toto sú kľúčové témy, ktoré treba riešiť v budúcnosti a naša pomoc prichádza. Väčšina mimovládiek, ktoré sú tu prítomné, dostali granty z EÚ preto, aby pracovali na boji proti korupcii, zvýšenie povedomia, monitoring osobitných oblastí legislatívy, ktoré sú rizikové, výstavba, privatizácia, daňová administratíva, justičná sféra, to je kľúčové. Ale najdôležitejšie sú výsledky. Veríme, že pokiaľ ide o nový konsenzus o rozšírení z roku 2006 a veľmi dôležité hlasy z Európy, že krajiny musia prakticky reformovať eh, svoje systémy priamo v teréne, nie len na papieri. Podľa nás toto povedie k udržateľným výsledkom. Existuje oznámenie komisie z roku 2003 o základných princípoch boja proti korupcii v prístupe do EÚ a aj pre susediace krajiny, ktoré by chceli. Teda pripravujeme výbor, Digicom pripravuje balíček e, e, boja proti korupcii a to bude prezentované na budúci rok, ale k rozšíreniu politické kritériá podporujeme všetky je tu podpora všetkých orgánov EÚ, Rada, Komisia, Parlament a dúfame, že toto bude stimulom pre krajiny, aby dosiahli pokrok v týchto oblastiach. Ďakujem pekne, dámy a páni. Počuli sme zaujímavé a jasné stanoviska zo strany našich vážnych hostí, počuli sme komentáre a jasné otázky zo strany poslancov, takže teším sa na odpovede na tieto jasné otázky a slovo dávam našim hostom v opačnom poradí. Začneme pánom Dervišim, potom pani Čalovič a potom pani Taševa. Takže pán Derviši, ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný, pokiaľ ide o otázku verejnej diskusie. Áno, táto existuje, ale to, čo spomenul pán Panceri, že hoci sú všetci obviňovaní z korupcie, nikto nie je skorumpovaný. Je tu príliš veľká politizácia týchto vecí v mojej krajine, slabé verejné inštitúcie, slabá justícia. Potrebujeme skončiť s beztresnosťou, potrebujeme nezávislé médiá, potrebujeme veľa operátorov. Rozhodnutia sa príjmajú na základe SMS-ky alebo Eh, po telefonáte majiteľa danej skupiny. Nie nezávisle. Potrebujeme politické strany v tomto regióne, ktoré budú menej, eh, mať menej, menej moci. Teraz sú to najsilnejšie zložky spoločnosti. Ale my sme si istí, že nerobia to, čo tvrdia pokiaľ ide o zdroje financovania, kto financuje kampane a podobne. A v neposlednom rade nepotrebujeme e, vojnu proti korupcii na všetkých frontoch, potrebujeme inteligentné zásahy. Tu veľký problém v oblasti zdravotníctva potrebujeme toto vyriešiť vo vzdelávaní. Ak máme problém, potrebujeme osobitný zásah. A Nemali by ste čakať zázrak za rok či dva, pretože to je jedno z rizik boja proti korupcii na strane mimovládiek. Výsledky neprídu za 6 mesiacov, rok či dva. Obávam sa, že to je celoživotná vojna. Nedá sa vyhrať vládou samotnou. Vyžaduje si to všetkých hráčov a vyžaduje si to podporu pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo a EÚ,